Meine Damen und Herren, darf Sie, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na našej schôdzi, čo sa týka dnešného nášho programu. Tak neboli, nemám o tomu čo povedať. To sa týka aj oznámení. Ako tretí bod nášho programu máme predloženie informačnej správy na tému hodnotenia plynovodov a ropovodov v Európe. Tieto informácie nám budú prezentované, ako som už spomenul. A chcem tu privítať pani Hansen a pána Petersena medzi nami. Čo sa týka tohoto projektu, teda tohoto bodu, máme hodinu času. Kto začne, ako budeme postupovať? Aha, dobre. Takže pán Hansen má slovo. Pani Hansen má slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. I'm Dina Hansen, coming from Kovi in Denmark. Ďakujem. Uh, volám sa Hansen, som uh, z Dánska a veľmi stručne na úvod uh, k tomuto briefingu. Táto poznámka bola potrebná a, a vo forme krátkej, stručnej, aby sme technické, ekonomické i politické súvislosti súvisejúce s plynovodmi v Európskej únii spojili s faktami, ktoré sú známe zo, situačnej, zo situácie i z literatúry. Takže akýsi popis aktuálneho stavu. A teraz hneď odovzdám slovo kolegu Petersenovi, ktorý je špecialistom u nás v Kovi a on vám povie ďalšie detaily. Thank you very much. Ďakujem. E, e, obsah tejto prezentácie veľmi striktne pôjde podľa predloženého programu. Budem hovoriť o dodávateľských reťazcoch, ukážeme si nejaké mapy, špecifické príklady a na záver snať k otázky a odpovede. Pozrieme sa na infraštruktúru ako takú, nebudeme hovoriť o tej mekej e, stránke. Je tu zo pár e, e, rozdielov medzi plynovodmi so zemným plynom. Ide tu o súvislosť s dodávateľským zdrojom a u konečného užívateľa nejde o problémy ako svetový či regionálny alebo EÚ trh ceny e, plynu. Plyn je pomerne neflexibilný, pokiaľ ide na dodávanie, o dodávanie v e, potrubiach. Do tejto miery sú tu len e, obmedzené zdroje, pokiaľ ide o LNG a CNG. U ropy je to jednoduchšie. Tra, prenos e, i skladovanie je lacnejšie, jednoduchšie. Je oveľa väčšie spektrum e, prepravných prostriedkov a tu je aj tým pádom silnejšia konkurencia. Všeobecne európske pravidlá hospodárskej súťaže tu e, platia. To sa týka aj infraštruktúry, týka sa to e, aj oblasti plynu. Tú infraštruktúru tu upravuje, alebo respektíve prístup e, k nej je upravovaný, regulovaný. Tu na mape vidíme existované i plánované trasy potrubí e, ropy i plynu časť tej infraštruktúry v súčasnosti plyn sa používa 500 miliónov kubických metrov e, plynu ročne. To by sa malo zvýšiť postupom e, času. dokonca aj najoptimistickejšie scenáre pre obnoviteľné energie a zapojenie obnoviteľných energií Použiť podľa týchto takýto, takéto množstva by mali byť podobné o 20 rokov. Súčasne domáca e, európska produkcia e, plynu by mala klesať z 200 na asi 150, 100 e, miliónov kubických metrov s rastúcou, rastúcim dopytom a e, nárast, nárastom e, e, budú, budú, bude čoraz viac potrebných investícií do infraštruktúry. Dovozná kapacita v súčasnosti postačuje za normálnych okolností, ale pri očakávanom náraste sa očakávajú nové investície. dnes medzi výrobou a spotrebou eh, eh, je tu dovoz eh, z plynu z Norska, z, z Ruska, ide o skvapalnené zdroje plynu, takisto zo zásobníkov. New, uh, new possible imports. Čo sa týka možných dovozných projektov, ktoré by sa týkali budúcnosti a ktoré by boli nevyhnutné, tak je dôležité, aby sme mali dostatok kapacít v budúcnosti. V súčasnosti máme LNG, teda skvapalnený plyn, máme na to zariadenia a to znamená, že jedna z možností diverzifikácie je práve tu v tejto oblasti. Čo sa týka dlhodobejšieho hľadiska, a je tu možná zmena, presun, využívať vzdialenejšie zdroje, ktoré sa môžu nachádzať v Iráne, Katare, na Strednom východe, ale aj v Rusku. Dnes máme tri alebo štyri regióny, ktoré sa týkajú plynu, ktoré, teda to sú zdroje v Európskej únie, to je Severná Európa, potom tu máme juho, západný región a juhovýchodný región. Takže toto sú naše špecifické regióny. Čo sa týka kritérií pre tieto regióny, tak pre všetkým to ide o pôvod toho zdroja a ide tu aj o geografickú vzdialenosť a aj možnosť prepájania e, rezervoárov, zásobníkov plynu. Najdôležitejší koridor je severovýchodný koridor z Ruska, ktorý dodáva 33 spotreby v Európskej únii. Potom je tu severozápadný koridor, tak tu sú zdroje v Norsku a tento dodáva približne 18 potreby. Potom tu máme juhozápadný koridor, teda tu ide do Alžírsko, ktoré som už spomínal. to zabezpečuje asi 10 spotreby. A potom tu máme ešte aj možný juhovýchodný koridor, ktorý z dlhodobého hľadiska mohol byť využívaný na dodávky ako diverzifikácia a môžeme ho teda rozvíjať v rámci snahy o diverzifikáciu. The internal uh, transmission grid is... Uh, sa týka siete, transportné siete, tak tá je uh, veľmi rozsiahla, veľmi hustá, predovšetkým v severnom regióne. Tam máme od Zeebrugge, tak v Holandsku, ako aj v Belgicku máme kapacity. A máme tu vysokú hustotu týchto sietí. Čo sa týka zásobníkov, tak tie sú k dispozícii predovšetkým v Nemecku, v Rakúsku a v Taliansku. Tieto štáty majú vysokú kapacitu, čo sa týka zásobníkov, ale sú štáty, kde je týchto zásobníkov nedostatok. Je tu systém, ktorý je pomerne nový a funguje celkom dobre, môžeme povedať takto vo všeobecnosti. Potom tu máme viaceré plynovody, ktoré sa pripravujú. Niektoré budú z juhu. Tam bude prepojenie Líbie s Talianskom, to ide Green, o Green Line. Potom pravdepodobne sa vytvorí nové, nové prepojenie medzi Britániou a Holandskom, potom pôjde o prepojenie Turecka s Gréckom a potom sa samozrejme pripravujú aj mnohé ďalšie projekty napríklad sa týkajú Alžírska, Tunisu, prepojenie s Talianskom alebo so Španielskom, potom prepojenie Ruska a Nemecka a potom, čo sa týka Alžírska a Talianska, tak to pôjde cez Sardíniu. Potom tu máme Nabuko, ktorý prepojí Kaspický región a Strednú Áziu a Blízky východ s Európou prostredníctvom Turecka. Tieto nové plynovody by mohli znamenať významnú kapacitu približne 90 miliárd kubických metrov v najbližších rokoch. Aby som to teda tak zhrnul, tak ten hlavný problém, ktorý tu máme, že máme tu rozdiel medzi spotrebou a vlastnou produkciou, to znamená, že musíme dovážať plyn Dôležité sú aj nové e, vzorce dodávok. Dôležité využívať existujúce dodávacie koridory a musíme vytvoriť samozrejme aj nové štruktúry. Ďalej, čo sme ešte mohli povedať, je, že politika Európskej únie, ktorá sa týka klimatických zmien 2020-2020, aká sa bude významne týkať aj oblasti plynu. Spotreba plynu pravdepodobne bude stúpať, budeme potrebovať viac plynoparových cyklov, nahradíme tepelné elektrárne, ktoré, ktoré sa spalovalo uhlie. To znamená, sú tu veľké cieľe. Akurát je dosť otázne, akým spôsobom tieto klimatické ciele ovplyvnia oblasť infraštruktúry. Čo sa týka ropovodov, tak z hľadiska importu máme tu veľmi dlhý ropovod, ktorý patrí medzi najvyšší na svete, pochádza z Ruska, zásobuje pre všetkým východnú časť Európy. Má tri vetvy, jedna je severná, jedna je potom v strede a jedna je južná vetva. Poznáme to pod názvom družba. ide cez Bielorusko, Polsko a napríklad aj na Slovensko. The other important pipeline is from the Novi. Ďalší významný ropovod je z Norska, je z Norska. A povedzme si niečo o kapacite družby. To je 100 miliónov tón ročne. Nie je táto kapacita využívaná naplno. A sú o tom určite diskusie. Súčasná maximálna kapacita sa považuje za 65 miliónov tón ročne. Je tu snaha diverzifikovať dodávky prospech južnej Európy, kde by sa prepravovala ropa loďami a nie ropovodmi. A toto môže ovplyvniť aj dodávky do juhovýchodnej Európy. Potom, čo je ešte, ešte ďalšia, ďalší významný ropovod, ide z spomínaného Norska, ide do Teesside, Británii. Má kapacitu asi 40 miliónov tón ročne. Tuto vidíme mapu so sieťou ropovodov v Európskej únie. Je to asi, má dĺžku 33 tisíc kilometrov. Pekne to vidíte na tejto mape. A čo sa týka budúcnosti, a to vás bude iste zaujímať, je, že v strede Európe vidíme, že tá sieť nie je veľmi rozvinutá to sa týka pre všetkým Ingolstadt, Ingolštátu v Nemecku. A dôležité je, že tam sa spájajú tieto dva systémy. Takže tie ropovody sa zbiehajú aj napriek tomu, že sú zdanlivo oddelené. Toto sú určité limity, ktoré máme. Je tu prepojenie západoeurópskych a východoeurópskych ropovodov. Toto je relevantné pre bezpečnosť dodávok a je to dôležité pre všetkým pre východ Európy. Vieme, aká je ruská politika, kde je snaha diversifikovať dodávky napríklad aj prostredníctvom lodí a to sa bude týkať pre všetkým aj východnej časti Európy. Aj v podobne aj tu sa pripravujú ďalšie nové ropovodné projekty. Jeden pôjde z Konstance do Triestu. Potom tu máme ďalší, ďalšiu sieť, ktorá bude, pôjde z Burgasu. Potom tu máme ďalší projekt, kde pôjde prepojenie Odesy s Gdaňskom. Toto sú projekty, ktoré zabezpečujú, zabezpečia diverzifikáciu dodávok ropy. Čo sa týka ropovodov, tak si musíme povedať, že iba malá časť produktov sa transportuje ropovodmi, 85 prepravujú či už nákladné vozidlá, lode alebo vlaky. Ďalší aspekt, ktorý som spomínal, sa týka prepojenia západu a východu Európy. To prepojenie je veľmi slabé a vieme, že východná Európa je veľmi zraniteľná, čo sa týka bezpečnosti dodávok z Ruska. Samozrejme, prebiehali isté diskusie, ktoré sa týkali toho, či by trh s ropou mal byť zapojený do celkového trhu s energiami a či by to malo byť regulované rovnakými parametrami. Už sme spomínali, že plynovody sú veľmi komplexné a je to veľmi zložitý systém, ktorý si vyžaduje v podstate zložitejšiu technológiu ako napríklad ropa, dôležité sú aj zásobníky. V tejto súvislosti prebiehajú aj rekonštrukcie, skúmajú sa aj rezervné toky v rámci plynovodov čo je veľmi dôležité pre zabezpečenie dodávok do niektorých krajín. Týka sa to pre všetkým Španielska a Francúzska. A v Srednej Európe je to relevantné pre Maďarsko, Českú republiku, Slovensko a Rakúsko. Tam je dôležitá aj tá možnosť tých reverzných tokov. Čo sa týka technických štandard a operačných procedúr, tak vidíme, že tam sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi a toto sa týka e, každodennej činnosti. A toto ovplyvňuje samozrejme aj tie možnosti jednotlivých systémov, ich vyváženia a je to dôležité aj z hľadiska kapacity. Takže je to dôležité pre alokáciu kapacít. Toto všetko má dopad na efektivitu a na zapojenie jednotlivých trhov. Čo sa týka ekonomickej stránky tejto veci, tak ropovody a plynovody majú ten problém, že prepájajú dva body, nie je tam žiadne alternatívne využitie týchto kapacít, vyžadujú si vysoké investície, ale majú potom nízke prevádzkové náklady. Čo sa týka trhu s dodávkami ropy, ten sa považuje za značne otvorený, zatiaľ čo trh s plynom je regulovaný. Takže tu ide o, o transportné služby. Takže tento trh s plynom je regulovaný. Potom dôležité je aj prístup tretej strany a toto je relevantné pre celú infraštruktúru, ktorá sa týka plynu. Dôležité je zvýšiť bezpečnosť dodávok a, a rozvíjať trh s zeleným plynom tu je dôležité vykonať opatrenia, ktoré zabezpečia efektívnu transnacionálnu alokáciu, transnárodnú alokáciu. Dôležité bude využívať dostupné kapacity, dôležité zabezpečiť bezpečnosť tranzitu, tak z juhu, ako aj z východu. A tu je samozrejme dôležitá otázka, ktorá bola spomenutá, ako to celé vykonať. Čo sa týka vnútorného prepojenia a tých bodov, kde sa prepájajú tieto systémy, tak toto je veľmi dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok a pričom to môže zvýšiť aj hospodárskú súťaž. Na tejto mape vidíme, že máme tu už existujúce body a potom aj budúce body, importné body. To sa týka plynu, to sú tie modré, to sú tie existujúce body toho vnútorného prepojenia a potom sú tu projekty do budúcnosti, tie sú vyznačené červeným a potom sú to existujúce prepojenia, ktoré sú vyznačené čiernou farbou. Z tejto mapy vyplýva, že predovšetkým v východnej časti Európskej únie je dôležitý, dôležité zvýšiť prepojenie, dôležitý ten spätný tok dôležité zvyšovať kapacity, predovšetkým aj medzi dvomi veľkými štátmi, ako je Francúzsko a Španielsko, dôležité prepojiť aj Taliansko s Francúzskom, tam sú ešte určité rezervy a je dôležité sa zoberať touto infraštruktúrou. Toto sú, čo sa týka tých nových prepojení, tak to súvisí s úvahami o bezpečnosti dodávok a je dôležité rozvíjať takýmto spôsobom vnútorný trh. A samozrejme, dôležitá je otázka, kto zabezpečí tie investície, kto ich zrealizuje, lebo samozrejme nie všetky z komerčného hľadiska by boli udržateľné. Pre všetkým, čo sa týka východnej časti Európskej únie, tam môže byť určitý, určitý problém s tým, ako by vlastne sa tieto, tieto prepojenia, tieto prepájacie body. <clears throat> There's a need for uh, harmonization and security Dôležitá je harmonizácia, dôležité je mať aj e, štandardy pre dodávky. Čo sa týka členských štátov, dôležitá je diverzifikácia dodávok. Tá sa musí posilňovať, dôležitá je možnosť spätného toku. A je dôležité samozrejme aj zrealizovať tie veľké projekty, ktoré sa týkajú infraštruktúry, ako napríklad Nabucco, alebo tie, ktoré sa realizujú v rámci transeurópskych sietí. Teda pod týmto pláštikom. Sú aj také oblasti, kde sú nedostatočné záväzky zo strany exportérov a toto je nutné riešiť. Čo môžem povedať na záver? by sme sa zaoberali možnosťou prepojenia pre všetkým izolovaných regiónov. Máme tu ešte niekoľko izolovaných regiónov. Je to aj v tých podkladoch, týka sa to Fínska, ako aj Pobaltia. Problematické je potom aj Polsko a stredné Švédsko z tohoto hľadiska. Potom určité problémy sú aj s niektorými ostrovmi Európskej únie, ktoré sa považujú za izolované regióny, čo sa týka dodávok plynu. Dôležité je sa špeciálne zamerať na ich potreby, lebo tieto projekty môžu byť relevantné pre zamestnanosť, pre rozvoj priemyslu, môže to mať aj dopad na oblasť životného prostredia. A dôležité je integrovať tieto izolované regióny. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Herzlichen Dank. Ďakujeme za tieto informácie a teraz máte slovo vy. Ako prvému by som dal slovo kolegu Vidalovi Kvadrasovi ako spravodajcovi. Poprosím vás, aby sme si uvedomili, že tento bod musíme o 4. uzavrieť, potom máme body ďalšie. Umožnite prosím aj ďalším rečníkom eh, dostať sa k slovu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Táto štúdia je veľmi užitočným nástrojom na to, aby sme sa zoznámili so súčasnou situáciou v oblasti e, sieti transportu e, ropy, plynu a ďalších derivátov v rámci Európskej únie. E, vypočuli sme si silné body, slabiny, budúce perspektívy a v tomto zmysle naozaj treba to považovať za významnú prácu, ktorá umožní osobe, ktorá nemá z tejto oblasti žiadne poznatky, sa veľmi rýchlo zoznámiť a dať veľmi e, kompletnú perspektívu tejto situácie. Ale napriek tomu ešte sú tu isté spresnenia, ktoré je potrebné vykonať v rámci medzi touto štúdiou a jednotlivými pravidlami e, distribúcie plynu, ktoré práve študujeme, pretože to sme ešte nepoznali do detajlov. Ide o teda nariadenia ohľadne distribúcie plynu, e, ako napríklad štandard min, minus 1 alebo výhody a nevýhody strategických rezerv. A ja som presvedčený, že keby táto štúdia bola urobená teraz, tak by e, v texte bola lepšie aj táto zložka zastúpená. V každom prípade je správa vynikajúca a ja jej autorom gratulujem. Mám však dve otázky. Poprvé, bolo nám povedané, že dopravné infraštruktúry, prepravné infraštruktúry sú nechop, nepochybne veľmi nákladné projekty a vyžadujú si vysoké investície, vrátanie e, miliárd eur. Avšak je dôležité rozšíriť e, kapacitu strategických prepojení e, v rámci tzv. opačného toku, inverzného toku. A v takomto prípade e, úprava infraštruktúr e, nie je až taká nákladná. Takže ja by som chcel vedieť, či e, súhlasíte s, takou, s takýmto názorom, že teda ten inverzný tok alebo úprava potruby na inverzný tok má menšie náklady a či by si nám mohli dať akési rozpetie nákladov v rámci tohto inverzného toku a prepojení. A druhá otázka sa týka riadenia trhu. Pred 20 rokmi ehm, existovali národné monopoly na distribúciu a spravovanie plynu E, ktoré mali exkluzívne práva na import, rezervy, distribúciu a tak ďalej. Teraz však máme teoreticky liberalizovaný obchod a trh a existujú e, pravidlá prístupu k týmto sieťam aj pre tretie stránky. A sú tu návrhy, ktoré sú v obehu a tie hovoria, že možno by bolo dobré spravovať mm, naše vzťahy s tými externými dodávateľmi integrovane. To znamená, že Európska únia by možno mala vypatrovať istý mechanizmus tak, aby v okamihu, keď budeme rokovať s našimi dodávateľmi plynu, aby sme hovorili jednotným hlasom, lebo to by nám dalo väčšiu silu a väčšiu váhu pri rokovaniach. Mohli by ste nám dať svoj návrh, a svoj názor na túto situáciu a aký je váš názor na priechodnosť eh, takýchto prístupov. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujeme. Kolegyňa Kavajo. Thank you very much. Um... Ďakujem. Ďakujeme za prezentáciu tej, tejto správe. A moja otázka sa týka dodávok pre odľahlé oblasti. V krátkosti ste o tom v správe hovorili. Jedným z riešení e, sú práve e, terminály skvapalneného plynu, ale to sa týka len oblasti nad určitý počet obyvateľstva. Študovali ste v tejto súvislosti riešenia týkajúce sa napríklad ostrovov s nižším e, množstvom obyvateľov. Napríklad e, najodláhlejšie oblasti Portugalska môžu byť príkladom Azory, ostrovy 150, e, so 150 tisícimi obyvateľmi. Pozreli ste sa na potenciálne riešenia týkajúce sa skvapalneného e, plynu. Sú, riešenia, ktoré sa možno, ktorými sa možno inšpirovať z Norska, z pobrežných častí Nors, Norska, ktoré by sa dali teda využiť na malých ostrovoch. V súčasnosti však takéto terminály skvapalneného plynu sa vystavali len tam, kde je viac ako 500 tisíc obyvateľov. Mohli by ste čo si povedať k možným technologickým riešeniam v tejto oblasti? Ďakujeme. Pani kolegyňa Cizlej. Chvála lepa za e, predstavitev. E, tudi ja si ma... Ďakujem. E, ďakujem pekne. Rada by som položila otázku ohľadne infraštruktúrach v oblasti plynu. Povedali ste, že e, dopyt bude narastať a takisto aj vo svetle klimatických zmien. Mm, videli sme mapu, kde sú predstavené viaceré budúce projekty na rozvoj infraštruktúry pre plyn. Mňa by zaujímalo, aký je váš návrh na dostatočnosť tejto infraštruktúry bude dostatočné? Bude dostatočná? A koľko percent zvýšeného dopytu bude uspokojeného? A ešte ma zaujíma ďalšia vec. Rada by som vedela, či máte nejaké údaje, ktoré hovoria o zvýšení dopytu na, e, o plyn v niektorých členských krajinách, respektíve v jednotlivých členských krajinách a v akom je to vzťahu s infraštruktúrou kúrenia, či sa predpokladá výstavba nových, e, nových centrál. Ďakujem. Myslím si, že táto štúdia je veľmi pozitívna. E, mám však jednu takú všeobecnú otázku. Pán Petersen, povedali ste nám, že najväčšie zásoby plynu sú na ruskom území, v Iráne a v Katare. Myslím, že takto ste to povedali. Myslím si, že toto je poradie zásobovateľov krajín, ktoré nás zásobujú plynom. E, v štúdii e, sa mi zdá, že vy ste sa e, nesústredili na, Rusko a na Irán a na Katar. Pokiaľ ide o Rusko, tak pán Pibalks, eh, nám už toho sme si vypočuli, aj komisiu a myslím si, že existuje projekt, aby komisia uzavrela obchodnú dohodu s Ruskom. Eh, nie som si celkom o tom istá, pretože som nová poslankyňa, ale mám taký pocit, že tu má byť čiste obchodný kontrakt. Oni nám budú predávať, my budeme kupovať a obchodné záležitosti ostanú bokom. A preto by som e, bola rada, keby nás naši hostia detailnejšie o tejto téme poinformovali, aké sú naše obchodné vzťahy s Ruskom, pretože Rusko je rozhodujúcim faktorom aj pre Nabuko. Zdá sa, že Nabuko nie je priechodný. Viem to, pretože ja už dlho rokov som pracovala, venovala sa energetike. jedno, Azerbajdžanci ponúkajú e, plyn všetkým, ale musíme sa pozrieť, do akej miery je to naozaj možné. My potrebujeme pre Nabuko 31 miliárd kubických metrov. Ak k tomu nedôjde, tento projekt nebude priechodný a na to potrebujeme práve Rusov. Toto je moja úvaha a moja logika. Minulý rok som sa stretla z, od, so, s ruským ministerstvom e, energetiky a oni nám povedali, že vlastne majú tendenciu vnímať nás ako e, partnerov. Ďalej tu máme Irán. V Ženeve končia e, všeobecné rokovania. Francúzsko a Nemecko vyvíja na túto krajinu veľký nátlak. E, vyťahli dokonca otázku sankcií. A myslím si, že toto možno nie je tá najsprávnejšia cesta. Irán nemôžeme nechať bokom. Irán pôjde dopredu. Nevieme, ako, budeme, ako sa bude ďalej vyvíjať politická situácia v tejto krajine, ale túto krajinu musíme v každom prípade brať do úvahy a mali by sme ju zapojiť do tohto projektu, lebo Irán má takisto priamy vzťah k Nabuko a takisto ako aj dohoda, ku ktorej došlo včera medzi Rumunskom, Arménskom pardon, a Tureckom. Arménsko teraz môže viesť tomu, že sa e, vyhneme, Tureck- e, že sa vyhneme Iránu a Iraku. E, čo som chcela týmto všetkým povedať, že vo vašej správe ste sa skôr zamerali na severnú časť a nie na tú, na tú strednú alebo južnú časť. Hovorili ste o istých obavách e, voči arabskému svetu a o, o istej zdržanlivosti. Ja si myslím, že to nie je na mieste, pretože arabský svet, pokiaľ ide o obchodné záležitosti, je veľmi dôveryhodný a napríklad Bahrajn a Katar sú naozaj veľmi dôveryhodnými partnermi. No a preto e, robiť projekt na plynovod z Kataru a z Bahrajnu E, je podľa môjho názoru skvelý nápad. Hovorili ste o Egypte, avšak Egypt nemá až také zásoby plynu. A preto e, vlastne dopad by sme mali a vlastne straty by sme mali väčšie z Egypta ako výhody. Takže my by sme mali trošku diverzifikovať našich partnerov. Z technického hľadiska si môžeme položiť otázku, do akej miery je štát tento projekt priechodný, ale ako som povedala, musíme brať do úvahy Rusko, Katar a Irán ako krajiny, z ktorých pochádza plyn. Ak nie, tak žiadna štúdia nie je e, udržateľná a nie je obhajiteľná, takže na toto nezabúdajme. A vo všeobecnosti, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, si myslím, že Európska únia a parlament majú tendenciu vzdialovať sa od arabského sveta. E, takisto majú istý dištanc voči Rusku. A myslím si, že tieto krajiny, ktoré sú pre nás také dôležité, že to nie je práve najhodnejší postup. Ako chceme postupovať? No a úplne na záver, myslím si, že e, mnohé z týchto plynovodov, ktoré sa pripravujú na úrovni štúdií, e, by sa mali demontovať, pretože sú zastaralé. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalší kolega. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, mulțumim pentru informarea făcută aici. De... Ďakujem za vašu e, prezentáciu zo pár komentárov z mojej strany a takisto otázka týkajúca sa e, bodu 6.4 vašej prezentácie. Diverzifikácia do e, zdrojov dodávok plynu. Našl, našiel som tu množstvo informácií, ktorý ma vedie k tej myšlienke, že South Stream a Nabucco nemôžu byť vystavené súčasne, pretože bolo by ťažké nájsť investorov pre uh, Eh, obe, alebo dodatok plynu pre obe, pretože by tu mohol vzniknúť eh, politický záujem z určitých členských krajín alebo od, zo strany dodávateľov ukončiť Nabucco v roku 2015, pričom South Stream eh, by bol ukončený 2013, takže koniec alebo záver by malo byť, byť o prioritách a to by malo byť teda South Stream pretože e, dodávky i e, financovanie by mali by byť zabezpečené. Nedávne energetické fórum e, pred pár dňami v Černomorskej oblasti pán Carlos Corley tvrdil, že tieto dva projekty si vlastne nekonkurujú, že sa skôr doplňajú. Pripustil však, že odhadované kapacity Nabuka nepostačujú na to, aby dodali Európe e, potrebný, e, potrebné dávky plynu. E, bezpečnosť dodávok zostáva problém, nie však prioritou. Dodal, že je dôležité zdroje diverzifikovať a implementovať nové pravidlá. Toto je pozícia, ktorú vyjadrili aj ďalší experti a analytici z tejto oblasti. Pokiaľ ide o multiplikáciu transformných trás, Eh, South Stream môže byť dôležitým projektom, ale keď hovoríme o bezpečnosti eh, energetických dodávok a diverzifikácii, tak eh, Nabuko sa stáva dôležitejším hlavným projektom v Európe, hlavne pokiaľ ide o projekty EÚ, je Nabuko, to tomu bolo. V tejto súvislosti je otázka, čo si myslíte o prioritnej opcií, ktorú by mala prijať EÚ k tým hore uvedeným projektom. Ktorý z týchto dvoch projektov by mal byť považovaný za prioritný vzhľadom na potrebu diverzifikácie dodávok e, plynu a na zvýšenie energetickej e, bezpečnosti. Je tu, e, aký, čo si myslíte o vyhláseniach Európskej komisie Eh, ak eh, by Európska únia dala prioritu práve eh, South Streamu. Ďakujeme. Kolegyne, kolegovia, máme už len 10 minút. Ešte štyria sa prihlásili do diskusie, takisto komisia. Ak chceli by sme mať aj rozsiahlu odpoveď, takže ešte raz prozba, buďte trochu stručnejší, pán Wagner. Ďakujem, pán predseda. Budem poslúchať vaše inštrukcie a pokúsim sa byť stručný. Chcel by som povedať, že mňa veľmi zaujalo to, čo povedal e, človek, ktorý predstavil túto správu, pretože ja e, nie som veľkým odborníkom na oblasť plynovodov a ropovodov v Európe a dnes popoludní som sa dozvedel veľa zaujímavého. Avšak ja rozumiem trochu štátom a fungovaniu štátov. A e, trošku sa obávam, keď sa pozerám, ako to v Európe funguje, tieto štáty, ktoré sú veľmi zrelé a určite istým spôsobom stoja na hliniených nohách v tejto chvíli, pretože e, sme pred e, záležitosťou, ktorá je životne dôležitá z hľadiska teórie verejnej moci. A mňa to veľmi zaujíma, preto informácie, ktoré sme tu dnes dostali, sú mimoriadne zaujímavé a dôležité. A myslím si, že je toto najzaujímavejšie, čo sa v súčasnosti v Európe deje. No a teraz by som sa rád spýtal, do akej miery ekonomická kríza, ktorú prežívame, môže spôsobiť pokles dopytu po energiách a či môže ovplyvniť prebiehajúce alebo už bežiace energetické plány. Hovorím to preto, že v mojej krajine vznikla polemika o tejto záležitosti, teda konkrétne o tom, ako zníženie dopytu po, energetik, po energii môže ovplyvniť projekty, ktoré sa už rozbehli. A takisto chcem trvať na tom, čo povedal niekto z mojich predrečníkov, vlastne konkrétne pán Vidal Quadras, pokiaľ ide o spôsob riadenia týchto projektov. Myslím si, že to je veľmi dôležité a je potrebné dať konkrétnu a rýchlu odpoveď. Pán Vidal Quadras hovoril napríklad o konzorciu. My tu môžeme vytvárať formácie verejné privátne zdroji alebo verejné, merkantilné a tak ďalej, verejné, verejné, privátne, privátne, tak aby sme na tento problém dali náležitú odpoveď. A teda ja očakávam e, na ďalší vývoj tejto situácie aj žiadosti, ktoré nám bude adresovať predseda. Pán Correira de Campus. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať za toto vynikajúce vystúpenie a za vynikajúcu prezentáciu a som presvedčený, ako aj viacerí ďalší kolegovia, že je tu ešte ďalšia tvár tejto reality a e, tá nám zostala zahalená. A síce my sme tu v Európe a nevidíme stratégie tých, ktorí sú našimi dodávateľmi. E, Napríklad zoberme si posledný obchod medzi Ruskom a Čínom, Čínou. O, išlo o dlhodobú e, zmluvu na 20 rokov o dodávaní energie a my si musíme uvedomiť, aký dopad toto môže mať na produktivitu e, nášho hlavného dodávateľa 40-30 a aký je tak relatívny dopad tejto zmluvy a a aká je naša schopnosť e, negociovať, čo pre nich znamená naša e, kúpna sila, naša schopnosť akvizície týchto zdrojov. E, ľutujem, že som sa nemohol zúčastniť prvotného predstavenia, prezentácie, ale myslím si, že moja otázka je všeobecná a že bude možné na ňu zodpovedať. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega Tošnovský. Ďakujem, pane predsedo, a zároveň ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj za veľmi podrobnú a obsiahlu správu. Keďže máme málo času, tak položím iba dve otázky. Bolo tu povedané ANG ako skvapalnené alebo využitie skvapalneného plynu, ale nenašiel som žiadnu zmienku o CNG, o teda stlačený plyn, e, ktorý je technologicky menej náročný a môže práve e, e, vykonávať tú väzbu na plynovody a takisto môže byť krízovým riešením pre tie menšie oblasti. Je to výhodné aj pre automobilový priemysel. Takže chcem sa spýtať, či sa ráta aj s nejakým takýmto rozšírením, ktoré by pre takýto hust, zahustený európsky priestor bolo zaujímavou technológiou. Druhá otázka súvisí s tým, čo sme zažili na začiatku tohto roku, a síce krízový stav v oblasti dodávok plynu. Či z týchto skúseností z januára, alebo teda zo začiatku roka, e, vznik vzniklo na úrovni Európskej únie nejaké poučenia, bol vytvorený nejaký spoločný postup na riešenie takýchto situácií, pretože samozrejme tento dobrý prehľad ohľadne plánovaných distribučných sietí e, bude trvať ešte niekoľko mesiacov a v mnohých prípadoch aj celé roky. Takže myslím si, že je to dôležité, aby sme sa nedostali do komplikovanej situácie, alebo ako by sme potom riešili takúto zložitú situáciu, ak by nastala. Nechcem to samozrejme privolávať, ale keby k tomu v tomto roku došlo, ako chce Európska únia eh, postupovať. Máme tu spoločný eh, spoločný postup pre dodávateľov okolia a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. E, Naviazol by som na svojho predrečníka. Tiež ma zaujíma predovšetkým postup Európskej únie v najbližšom období, pretože e, očakávam, že ak vzniknú nejaké problémy v dodávke najmä plynu, Môže to byť v období najbližších dvoch rokov a v tom čase pravdepodobne ešte naše e, veľkorysé projekty diverzifikácie nebudú dostatočne účinné. E, súhlasím e, s pani poslankyňou Cavelou, ktorá hovorila, že hlavným dodávateľom plynu pre Európu v tomto období bude stále Rusko a najmä vo vzťahu medzi Ruskom a Ukrajinou vidím možné riziká pre plynulú dodávku plynu. Preto mám na vás otázku, či Európska únia je pripravená efektívne vstupovať do sporov medzi Ukrajinou a Ruskom a e, doviesť týchto dvoch partnerov, ktorí sa nevedia dohodnúť k rozumným dohodám. Ďakujem. Túto otázku skôr komisia, ktorá má ako ďalšia slovo e, pán Benoit. Uh, uh, ďakujem, pán predseda, e, k tej informácii, ktorú nám COVID dalo k dispozícii. Myslím si, že je to dobrá informácia, ktorá dos, e, vznikla po energetickej revízii a zelenej knihe k energetike z roku 2008, ktorú sme dali práve k infraštruktúry ropy a plynu a to všetko je v kontexte budúcich eh, energeticko-bezpečnostných nástrojov. To všetko bolo avizované práve v tejto revízii. Ako viete, budeme opätovne eh, hovoriť o eh, transeurópskych sieťach pre energetickú politiku budúci rok a myslím si, že to dobre zapadá do našej prípravnej práce. Je tu množstvo otázok a poprvé treba povedať, že E, infraštruktúra v oblasti e, ropy nie je súčasťou e, transeurópskej energetickej siete, zatiaľ čo plyn je. To znamená, doteraz sme sa ropou nezaoberali a možno, že dáva zmysel sa v budúcnosti ropou zaoberať. Je to podľa mňa otázka, ktorá je otvorená práve v svetle tejto správy. Je to otázka toho, či chceme priviesť ropu ropovodmi alebo e, e, prepravou cez e, more, čierne či severné. To znamená, to všetko je otázka otvorená. Pokiaľ ide o plyn ako, o plyn ako taký, veci sú jasnejšie a, a politika, ktorú sme doteraz sledovali, je taká, že sa snažíme zachovať našu infraštruktúru, infraštru, je to celkom jasne potvrdené, potvrdená pozícia EÚ, hoci aj v, na, e, v tých usmerneniach pre transeurópske energetické siete z roku 2006 prijatých e, Európskym parlamentom a radou máme prioritné projekty a projekty v spoločnom záujme. Napríklad Nabuko je projekt v európskom záujme, hoč, hoci napríklad South Stream v týchto usmerneniach pre tento okamžik nie je. Ten existujú, to existujúce poradie znamená, že budeme musieť opätovne toto všetko otvoriť s pohľadom na nové prvky, ktoré sa objavili hlavne pokiaľ ide o dodávateľskú krízu s dodávkami plynu v januári a treba posilniť našu dodávateľskú bezpečnosť. Tu ide práve o návrh usmernenia z júla týkajúceho sa energetických dodávok a ich zabezpečenia. Toto všetko teda závisí od diverzifikácie, to je jasne cieľom akejkoľvek e, politiky, teda diverzifikácia trás i dodávateľov. To je dôležité, aby sme boli v stave E, mať prístup k všetkým možným zdrojom e, plynu, ako tu bol spomenutý napríklad Irán, Katar, Rusko. Všetci títo vlastnia viac než polovicu svetových zdrojov plynu a je celkom jasné, že ak umožníme prísun plynu z týchto oblastí do EÚ, tak to bude našim hlavným cieľom, ale netreba podceňovať aj e, potenciál Severnej Afriky alebo Norska, a samozrejme aj skvapalnený e, zemný plyn zo všetkých častí sveta, e, či už je to z e, Austrálie alebo Trinidadu a Tobaga. Takže toto si myslím je taký náčrt veľké, to je toho všeobecného obrazu. Dôležité je tiež mať aj správny dialog medzi aktérmi v EÚ. To je najlepší trh e, na svete s 500 miliónmi spotrebiteľov. Takže máme tú, tú základnú páku na to, aby sme mali čo najlepšiu možnosť s krajinami dodávateľskými. Potrebujeme si však pripomenúť, že sú to spoločnosti, ktoré uzatvárajú dohody. My musíme vytvoriť správny regulatorný rámec pre spoločnosti, aby uzavreli tie dohody, ktoré zabezpečia bezpečnosť dohôd a toto všetko si podľa je, si myslím je ten správny vzorec a otázka pána e, Kvadrasa je relevantná. Dôležité je, aby EÚ bola v stave použiť svoje, svoju silu ako spoločný trh 500 tisíc spotrebiteľov na to, aby získala dobré dohody, e, keď obchodujú jej spoločnosti s Ruskom, Katarom, všetkými možnými dodávateľmi, ktorí momentálne existujú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ešte raz dám slovo pánovi Pedersenovi, aby reagoval na otázky. Samozrejme, nebude možné zodpovedať všetky otázky detailne. Možno bolo dôležité sa sústrediť aspoň na tie hlavné otázky. Ďakujem pekne, máte slovo. Thank you. Uh, uh the... Ďakujem, pokiaľ ide o otázku prvého z poslancov. Máte e, pravdu, tie e, otázky inverzného toku, to sú technologicky veľmi náročné veci, nákladné, ale e, za normálnych okolností to nie je veľmi nákladné, treba povedať. Ak sú okolnosti normálne, pokiaľ ide o e, národné monopóly a tie euromechanizmy, nuž. No a čo sa týka tej otázky o tých e, izolovaných regiónoch a čo sa týka možností využívania LNG a CNG, v takých menších regiónoch, menších obciach, mestách, tak môžem na to povedať, že viem, že v Japonsku využívajú LNG a CNG na zásobovanie vzdialenejších oblastí, takže rozhodne je to drahšie, ale potrebná technológia je už v dispozícii. Regarding... There's one more here. Potom tu bola položená otázka, ktorá sa týkala priorít Nabucco, South Stream a tu môžem nadviazať na to, čo povedala komisia. Áno, Nabucco patrí medzi priority. Je to dôležité pre diversifikáciu geografických zdrojov a práve preto Nabucco je asi takým najzaujímavejším projektom z tohoto hľadiska. čo sa týka dopadov hospodárskej recesie na spotrebu energie, tak logicky sa dá rátať s tým, sa dá vyvodiť, že v dobe recesie klesá dopyt, pravdepodobne to aj nastalo. Ako dlho to bude trvať, táto situácia, samozrejme to súvisí s tým, ako dlho bude trvať, kým sa vyrieši recesia Takže zmierňuje to tie problémy pri dodávkach. Oh, yeah, that's... Uh, one question was also... Potom tu bola položená otázka, ktorá sa týka toho, či súčasná infraštruktúra je dostačujúca z dlhodobejšieho hľadiska, či stačí na pokrývanie potrieb Európy, čo sa týka zemného plynu. Odpoveď na toto je zložitá. A moja odpoveď by bola, že pravdepodobne nedostačuje tá infraštruktúra, ani tie plánované projekty nebudú Samozrejme dôležité bude, ako sa bude vyvíjať trh s LNG. Ale ja si nemyslím, že súčasná infraštruktúra bola dostačujúca z dlhodobého hľadiska na to, aby uspokojovala potreby Európy. Um, Uh, that is regarding the, the, the future, future sources. The... Čo sa týka budúcich zdrojov, a komisia na to čiastočne zodpovedala, musím povedať, že nebolo to súčasťou mojej prezentácie, Takže ako to povedať? Čo sa týka dodávok, ktoré máme, a čo sa týka aj obchodných partnerov, pevne dúfam, že sú dostatočne seriózni. A v našej prezentácii sme sa ne, nezameriavali na tento aspekt. Ganz herzlichen Dank. Vďaka pani Hanzen a pánovi Pedersenovi za predloženú a prezentovanú správu, za informácie. Ďakujem pekne aj kolegom za otázky a za diskusiu. A tým pádom sme ukončili tento bod našej schôdze a o pol minúty začneme s bodom číslo 4. Ďakujem pekne zatiaľ. It's very complicated, but there are many questions. Terrible. meine Damen und Herren, ähm, darf Sie... Dámy a páni, ďalší bod, e, ktorý nasleduje po už vyriešených e, technických problémoch. Chceli by sme dnes sa tak trochu poinformovať o e, skupine regulačných orgánov EÚ pre jadrovú bezpečnosť, NSREC, je tu pán Andrej Striter, ktorý je, pod, je predsedom a dnes zavítal do nášho výboru. Eh, v roku 2009, ten, tomto roku v júli, bola predložená prvá správa o činnosti a vy by, sme mali, vy by ste mali teraz možnosť predložiť e, e, svoje myšlienky. Vy, by potom máte, prosím, od, možnosť e, do, e, pýtať sa. Chvála lepa in dobrý dan vsem skupaj. Začeniam v slovenštini toliko... Ďakujem, chcem vás teda privítať. Aspoň začínam v slovinčine, aby ste vedeli, že som zo Slovenska. ale nevystupujem tu za Slovinsko, ale ako predseda Európskej skupiny regulačných orgánov a budem teda pokračovať v angličtine a to nám možno zjednoduší činnosť. Budem teda hovoriť o, skratk, o NSTREC. Táto skratka znamená regulačnú skupinu alebo skupinu regulačných orgánov EÚ pre jadrovú bezpečnosť. E, minimálne ten, ten základný náčod vám dám, trošku užší, než možno očakávate. Je to prvá správa po dvojročnej činnosti správa prešla komisiou a teraz je aj tu v parlamente. Mám tu čest vám vysvetliť svoju činnosť. Budem hovoriť o viacerých témach. Začnem krátkým úvodom, pretože vychádzam z toho, že väčšina z vás sa tak nevyzná v oblasti jadrovej bezpečnosti a energie, ako to v Európe funguje. Začnem teda krátkými troma priesvitkami, ktoré ilustrujú e, európsku situáciu. V EÚ máme takmer 150 fungujúcich jadrových e, reaktorov produkujúcich elektrinu v 15 členských krajinách vytvárajú takmer tretinu všetkej elektrickej energie v EÚ. Je to teda veľmi dôležitý zdroj elektrickej energie na tomto kontinente a Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby tá, tieto dodávky e, boli poskytované bezpečne. Trošku sa pokúsim vysvetliť, ako zabezpečujeme jadrovú bezpečnosť, aký je základný princíp kontrolovania jadrovej bezpečnosti nielen v EÚ, ale aj všade vo svete, kde sa využíva. Po technickej stránke by bolo veľmi jednoduché vytvoriť jadrovú elektráreň ak by vám nešlo o bezpečnosť, pretože pretože však vždy sa o jadrovú bezpečnosť musíme e, starať. Je tu množstvo prvkov technického charakteru, ktoré od počiatku výstavby až po funkciu musia zabezpečovať e, túto bezpečnosť. Dôležitý je práve bezpečný chod. E, prevádzkovateľ má primárnu zodpovednosť. Čokoľvek podniká, je zodpovedný za bezpečnosť. Práve preto pri, e, v prípade každého prevádzkovateľa existuje veľmi zložitý systém e, riadenia bezpečnosti. Sú tu veľmi vážne e, dôležité postupy, ktoré zabezpečujú bezpečnosť. Aby sme to všetko kontrolovali, máme štátne národné regulačné systémy, kde nezávislí kontrolóri e, pozorujú e, v mene obyvateľstva, ako sa bezpečnosť kontroluje alebo realizuje. To však ešte nie je koncom tohto e, kontrolného reťazca. Za nami je vždy ešte verejnosť, médiá, ktoré veľmi pozorne sledujú čokoľvek, čo by mohlo zlyhať. Dávame si teda pozor, aby sme si vyplnili svoju prácu e, seriózne. Aby naše e, prevádzky boli bezpečné, musíme zabezpečovať veľmi striktné pravidlá. Poprvé, treba poznať fyzické limity. Musíme chápať nebezpečia, technológie. The, the boundaries inside which the power E, tie hranice, ktoré sú pre túto e, prevádzku stanovené. Môžem to ilustrovať takto. Dokážeme operovať vo vnútri tohoto štvoruholníka. Ak chceme byť však ešte lepší, ešte istejší, že všetko je bezpečné, máme ešte právne rámce Európskej únie a takisto národné právne rámce, ktoré v tejto oblasti, ako viete, nie sú veľmi silné. Pardon, tie európske nie sú veľmi striktné, ako viete, ale veľmi striktné sú tie národné, ktoré všetky vychádzajú medzi, z medzinárodných štandardov, hlavne zo štandardov Medzinárodnej e, agentúry pre jadrovú energiu i iných medzinárodných e, organizácií. Nad rámec tohoto každý regulátor E, ešte autorizuje každé zariadenie na základe vlastnosti tohoto zariadenia, takže ešte užší e, štvoruholník, ktorý poskytuje ešte silnejšie e, obmedzenia bezpečné prevádzke. Okrem toho prevádzkovateľ pridáva ešte svoje lepšie obmedzenia, čiže táto jadrová elektrárne musí byť veľmi opatrná, aby sa nedostala von až z toho veľkého fyzického štvorholníka. Teraz k práci našej e, organizácie, k histórii ENSREGu. Poprvé asi viete, že jadrová bezpečnosť v prvom rade je s e, odpovednosťou národnou každej členskej krajiny. Každá členská krajina s jadrovými elektrárňami má národného Eh, Národný regulačný orgán pre jadrovú energiu, pre bezpečnosť tejto energie. Potom národná legislatíva ešte je do veľkej miery v súlade s medzinárodnými štandardmi, ktoré sú e, striktné. V mnohých krajinách sa však tie národné štandardy z historických dôvodov mierne odlišujú, pretože rozvoj jadrových elektrární v rôznych krajinách sa uberal, hlavne vo veľkých, rôznymi smermi. Potom je tu 50-ročná dohoda Euratom. Viete, že vtedy jadrová energia nebola taká rozhodujúca ako dnes, takže e, veľmi explicitne o bezpečnosti jadrových elektrární nehovorí. Takže tu v tejto oblasti bezpečnosti Európ a nie je taký dôležitý. Od tohto leta máme ešte aj novú smernicu, takže tu teraz máme naozaj legislatívu EÚ, ktorá je povinná pre každú členskú krajinu. To bol teda prvý krok e, na európskej úrovni. Na medzinárodnej scéne potom vám môžem povedať, že každá členská krajina Európskej únie, ktorá má jadrovú energiu, E, je viazaná dvoma základnými dohovormi. Dohovorom o jadrovej bezpečnosti, potom tá druhá do, dohoda s veľmi dlhým názvom, ktorú vidíte v tej druhej odrážke, ktorú sk- skrátene nazývame spoločný dohovor a táto, tento stanovuje spoločné pravidla e, a každá členská krajina, ktorá má teda elektrárne jadrové, je signatárom tohoto dohovoru. Tu sú stanovené pravidlá chodu veci. Potom je tu teda agentúra eh, pre, Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu a jej normy a pod záštitou OECD je aj posilnená spolupráca s množstvom výborov, ktoré sa zaoberajú témami na medzinárodnej úrovni No a potom je tu čosi, čo sa volá skrátenie Venra. Je to e, dobrovoľné spoločný dohovor regulačných orgánov. Tu sa úspešne pracuje. Veci idú, e, tak povediať, z dola nahor. Ich e, výsledky sú veľmi dobré. Vytvorili sme si spoločné štandardy, referenčné hodnoty týkajúce sa všetkých regulačných štruktúr v Európe, ktoré treba nasledovať v individuálnych krajinách, jednotlivých krajinách. V Európskej únie tie nápady, pokiaľ ide o spoločnú jadrovú bezpečnosť a ten rámec, tak tie myšlienky sú už 10 ročie staré. V roku 2003 komisia sa poprvýkrát pokúsila presadiť dve smernice Jedna o, o jadrovej bezpečnosti, druhá o radioaktívnom odpade. Neprešla však pre, cez všetky členské krajiny a prešlo teda 10 ročie diskusí. Pred dvoma rokmi ďalej prišlo odporúčanie vytvoriť skupinu na vysokej úrovni o jadrovej bezpečnosti. Tá vznikla potom pred dvoma rokmi na všetkých 27 členských krajín. Pri E, priradili tomuto NSREGu e, svoje e, jadrové regulačné orgány. Prvé stretnutie bolo v oktobri 2007. Pôvodne sme, sme investovali pomerne veľa času na vyjasnenie vzťahov medzi členskými krajinami. Potom komisia sa rozhodla, že bude konsenzuálne pracovať. Definovali sme svoje pracovné pravidlá, Rozhodli sme sa, že budeme problémy riešiť. Je tu však toľko e, konkrétnych problémov, že sme všetko spojili do troch skupín. Vybrali sme tri základné oblasti. Jadrovú bezpečnosť, zlepšenie dojednaní v tejto oblasti, ďalej e, spravovanie radioaktívneho odpadu a odstávka e, elektrární a tiež transparentnosť pretože od začiatku sme si uvedomili, že transparentnosť v našej práce je problémom, pretože pri komunikácii s verejnosťou sme e, často nemotorní. Máme teraz teda tri pracovné skupiny, ktoré pracujú v poslednej období. E, naša hlavná skupina pre jadrovú bezpečnosť, hlavná oblasť sa týka možných e, právno, právnych nástrojov jadrovej bezpečnosti. Od začiatku to bolo celkom zjavné rozčlenenie. Bola tu skupina, ktorá bola pre túto smernicu s tým vysvetlením, že túto oblasť by EU mala harmonizovať, že je zvláštne, že Európska únia v tejto oblasti nemá spoločné pravidlá. že dobré pravidlá na európskej úrovni sú prevenciou pred zhoršením národnej úrovni budúcnosti a bolo tiež jasné, že ďalší aktéry vrátane parlamentu budú chceť mať čosi také. Je tu však menšie množstvo krajín, ktoré to ne, e, nepovažovali za múdre. Hlavný akt argument bol, že toto treba riešiť na národnej úrovni. A ďalší dôležitý argument bol, že by chceli mať ešte silnejšie pravidla než tie, na ktorých sa dohodli na európskej úrovni. Takže na záver vznikol pred rokom návrh intenzívne diskusie nasledovali prvý návrh tej, a vzniklo 10 základných princípov, ktoré by mali byť zapracované do smernice. Takže vám ich rýchlo prečítam, aby sme ušetrili čas. Neskôr môžeme ísť viac do hĺbky. Mali by sme sa snažiť e, neustále zlepšovať jadrovú bezpečnosť, nezaspať na Vavrinoch, vždy sa snažiť o lepší stav. Ďalej by malo ísť ešte o prísnejšie jadrové e, bezpečnostné predpisy než na úrovni EÚ. Ďalej potom nemalo by dôjsť k zásadným zmenám v prístupe, ktorý teraz používame. Teda národní regulátori by mali zostať zodpovední ďalší bod je podobný, že úloha národných regulátorov by mala byť posilnená a ďalej potom samozrejme úloha komisie by sa nemala rozširovať, nemala by sa stať nejakým super e, regulátorom v Európe, mala by byť určitou platformou pre výmenu. Ďalej potom bod, ktorý by mal zabrániť tomu, aby sa e, ozvrátil teda e, smer zdrojov pre regulačnú prácu. Ďalej potom ďalší bod sa týka tých krajín, ktoré nechcú používať jadrovú energiu. Ak teda niekto nechce, nemusia. Deviatka sa týka transparentnosti a desiatka úloh jasných e, pridelenia zodpovednosti zainteresovaných organizácií. Týchto 10 princípov sa teraz nejak odráža aj, odráža aj v novej smernici rady. Ďalšia téma, o ktorej hovorila skupina pre e, jadrovú bezpečnosť, bol benchmarking. Odporúčali sme, aby každá jadrová krajina v EÚ sa zúčastnila tzv. IRE s systémov, teda systému benchmarkingu medzi členskými krajinami pod zastrešením Medzinárodnej jadrovej agentúry, takže každý šiestý rok sme chceli participovať a plus e, seba vyhodnocovania. Aj tretia oblasť je využitie Eh, dohovoru o eh, výsledkov práce dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Každé 4 roky je tu konferencia signatárov dohovoru. Každá krajina musí prezentovať svoje zistenia a ostatné krajiny eh, komentujú. Rozhodli sme sa, že na európskej úrovni po tomto stretnutí sa musíme pozrieť na spoločné body a mali by sme sa pokúsiť implementovať e, zistenia vo všetkých členských krajinách, nielen v jednej. Druhá skupina pre spravovanie jadrového odpadu. Táto skupina spracovala troma smermi. Prvá oblasť, to bolo odporúčanie, aby každá členská krajina EÚ prišla s národným programom eh, spravovania jadrového odpadu, aby, tu, aby potom každá krajina v EÚ mala jasnú politicky podporovanú víziu o tom, ako eh, spravovať radioaktívny odpad. Ďalej v tejto oblasti eh, bol odporúčaný benchmarking a peer review, hoci tento systém je trošku iný ako IRRRS, a potom, podobne ako ten predošlý dohovor, je tu ten tzv. spoločný dohovor, ktorého výsledky by mali byť spoločne revidované a mali by sme sa spoločne poučiť. Rada tiež e, našu skupinu podporila príjmaní uznesenia o jadrovom e, odpade. V oblasti transparentnosti finalizujeme e, intenzívne web stránku ktorá sa pokusí prezentovať verejnosti otázky jadrovej bezpečnosti nezaujatým spôsobom. Toto by sa malo spustiť koncom roka. My ako skupina sa budeme snažiť prezentovať zlepšenia a tiež návod dobrých skúsenosti aj komunikácie verejnosti. Pokiaľ ide o budúcnosť, budeme sa snažiť implementovať náš program a budeme ho prispôsobovať vývoju. Chceme zohrávať úlohu pri implementácii smernice. Chceli by sme dávať poradenstvo orgánom EÚ pri mnohých iniciatívach. A tiež nás napadlo spustiť širšiu e, medziregulačnú konferenciu kde všetky tieto témy by sa mohli e, diskutovať. Budeme tiež flexibilne e, reagovať na všetky iniciatívy. No a ešte zo pár osobných postrehov k práci posledných rokov. Ako v každej oblasti aj tu v našej spoločnosti sme e, stanovili formálne právne systémy, musíme mať pravidlá, pre dôležité otázky, ale keďže sme všetci realisti, ktorých eh, poháňajú naše emócie, potrebujeme eh, chápať navzájom seba a zlepšovať sa, takže verím, že NSREC bol dobrou platformou, dobrou iniciatívou, ktorá nás prinútila regulátorov, tých, ktorí sú zodpovední za jadrovú bezpečnosť, aby sme si spoločne sadli za jeden stôl spojili sa s komisiou, diskutovali a musím vám povedať, že po dvoch rokoch sú tieto stretnutia oveľa lacne, e, ľahšie ako predtým. Dôležité je, ako sa zamýšľame nad tým, čo chceme dosiahnuť. A veľmi čoskoro budeme môcť, myslím si, dosiahnuť konsenzus. A je dôležité pre budúcnosť, aby sme sa poznali, chápali, ako sa veci v našich krajinách riešia, riešia, aby sme sa dokázali zlepšiť. poznáme sa, rešpektujeme sa, poznáme sa s komisiou, chápe naše postrehy a tak môžeme zlepšovať naše dojednania. Podľa mňa NSELEC by mal zostať eh, takýmto rozhodujúcim think tankom, dôležitou platformou. Sme veľmi dobrým poradenským grémiom, takže sme slobodnejší tak trochu, než sú iní. Tiež si myslíme, že zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť musí zostať v rukách tých, ktorí sú blízko k jadrovým e, zariadeniam. Dôležité, aby tí správni ľudia boli zodpovední a tiež výmena myšlienok musí byť tiež povzbudzovaná. To je niečo, čo je veľmi rozhodujúce Toľko som vám chcel ukázať. Som pripravený zodpovedať akékoľvek otázky. Môžeme nad tým stráviť hodiny. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, pán Stritár, za veľmi vyčerpávajúce informácie. Som veľmi rád, že ste nám povedali niečo o tom, ako sa vôbec vyvíjala tá práca, lebo na tom vidíme jasne, že ide o proces. Tento proces ste vykonali ďaká vašim kolegom a ďakujem pekne za túto prezentáciu. Teraz otvoríme diskusiu. Najprv pán Jordan, Jordan Cizel, nech sa páči. I will talk now in English because translation during the... Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť po anglicky, lebo tlmočenie nebolo predtým veľmi korektné. Chcem sa poďakovať pánovi Stritárovi za informácie, som rada, že tu ste nielen pretože ste zo Slovenska, ale aj práve preto, lebo parlament veľmi podporoval vytvorenie tejto, tejto skupiny regulátorov. Dôležité si uvedomiť, že elektrická energia, ktorú vyrábajú atomové elektrárne, jadrové elektrárne, tak tá cena je veľmi výhodná. Okrem toho, pri výrobe elektrickej energie nevznikajú ani emisie CO2. Takže dôležité je túto oblasť rozvíjať v budúcnosti a podľa mňa dozrel čas na diskusiu o tom, čo vykonať na legislatívnej úrovni, ako zabezpečiť e, nukleárnu bezpečnosť. Pán doktor Stritár, ja som si prečítala vašu správu a pochopila som to tak, že, zria, že tá vaša skupina je vlastne poradným orgánom Rady, ako aj Európskeho parlamentu. Vypočula som si vašu prezentáciu a zaregistrovala som, že ste povedali, že vašu budúcu prácu vidíte v oblasti implementácie. Takže vy sa chcete zaoberať implementáciou toho, čo už bolo vykonané. Chcela by som sa vás pýtať, Čo si myslíte, aké mali byť naše ciele, týmto slovom naša, myslím, úloha Európskeho parlamentu ako legislatívnej zložky? Čo si myslíte o legislatíve na európskej úrovni? Špecificky by som sa vás chcela spýtať, aký je váš názor o spoločných požiadavkách, ktoré sa týkajú práve radioaktívneho odpadu a odstavovania jadrových elektrární. Dôležité sú aj tie otázky nezávislosti týchto fondov. Dôležité sú otázky, akým spôsobom zabezpečiť to, aby tam nebol vplyv zo strany konkrétnych spoločností alebo zo strany vnútroštátnej politiky. Máme tu spoločný cieľ a chceme, aby tieto fondy boli k dispozícii, keď, buď, keď budeme potrebovať? To, bolo, to bola prvá otázka. A potom druhá. Viacej krát ste spomínali aj medzinárodný dohovor o jadrovej bezpečnosti. Tento sa týka aj ďalších zmluvných strán. Je to pod pláštikom Medzinárodnej organizácie vo Viedni. keď si pozrieme, ako to, ako to celé prebieha, tak podľa mňa to nefunguje veľmi dobre. Dobre, India je niečo iné, ale čo sa týka Iránu a otázky šírenia jadrového materiálu, čo by sa teda malo vykonať na globálnej úrovni, keď zohľadníme to, že zažívame renesanciu nukleárnej energie v iných častiach sveta. Ďakujem pekne. Äh, Ďakujem. Ešte šiesti sa prihlásili do diskusie a dúfam, že sú to teraz všetci. Uzavriem už zoznam a poprosím vás, kolegovia, aby ste sa pýtali, prosím, precízne, aby sa dostali k slovu čo najpočetnejší. Pani kolegyňa Savela. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem pekne aj za prezentáciu Predovšetkým sa mi páčila tá časť, kde si vyjadrili váš osobný názor. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. Práve keď ide o oblasť, kde už roky pôsobíte. Keď si spomenieme na to, čo sa udialo v Černobyle, tak by som mala jednu otázku. Nemáte taký dojem, že zanikli niektoré univerzity alebo univerzitné pracovní, pracoviská, ktoré vyškolovali výborných odborníkov. To znamená, že fungovali 10 ročia a potom zanikli. Mne by zaujímalo, či ste zaznamenali nedostatok špecificky odborne vzdelaných pracovníkov, lebo podľa mňa toto je veľmi dôležitá otázka práve pre bezpečné využívanie jadrovej energie. Potom ďalšia otázka. V súčasnosti Existuje iba jedna, jedna spoločnosť na svete, ktorá vyrába reaktory, ktoré splňajú tieto, tieto vzorce, tak povediac. V minulosti sa roky čakalo na dodávku takéhoto reaktoru. Nespomínam si, ako sa volá tá spoločnosť, je to, myslím, japonská spoločnosť a, a ak sa nemýlim, tak muselo sa veľmi dlho čakať, až 25 rokov, kým sa dodal potrebný reaktor. Ja neviem, ako vyzerá aktuálna situácia, či sa čaká tak dlho, alebo napríklad menej 20 rokov. Mňa by zaujímalo, že ako sa to konkrétne rieši. Vývoj je samozrejme veľmi rozdielný v jednotlivých častiach sveta. Častokrát sa príjma rozhodnutia o tom, ako sa bude využívať jadrová energia a preto je dôležitá aj otázka jadrového odporu. Ďakujem. Kolega Sa páči ďalší rečník. Elnök úr, köszönöm a szót. Az ensz két évvel a megakulás... Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa môjho názoru ENCEK predložila takú správu, na základe ktorej skutočne vidíme, že táto skupina vykonáva veľmi serióznu prácu. U vás sa rozhodnutia príjmajú konsenzuálne, to znamená, že malé členské štáty majú taký istý počet hlasov ako veľké štáty. A tak vidíme, že členské štáty, ktoré využívajú jadrovú energiu a tie, ktoré nevyužívajú, musia tieto rozhodnutia prijímať spoločne. Vidím aj, že ste vykonali skutočne veľmi vážnu, veľmi dôležitú prácu. Dôležitá je otázka zodpovednosti. My by sme chceli, aby, sa, aby niektoré kompetencie ostali na národnej úrovni. To je pre niekoho sympatické, ale je to určitý rozpor. Bezpečnosť sa totiž to netýka iba jedného štátu. Ona sa týka totiž všetkých štátov. Preto ma zaujímalo, či neexistuje podpora, respektíve potreba na to, aby sa vypracovali spoločné európske pravidlá pre bezpečnosť, alebo či by sa mohlo vytvoriť nejaké európske nariadenie, ktoré by riešilo túto otázku. Ak by takéto existovalo, možno by nastala situácia, že by došlo k určitým protikladom alebo určitým napätiam medzi štátmi, ktoré využívajú jadrovú energiu a ktoré nie. Preto je dôležitá aj tá Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu, ktorá sleduje dodržiavanie medzinárodných pravidel. A okrem toho by som sa chcel spýtať ešte jednu vec, ktorá sa týka energetickej bezpečnosti. Niekedy vystáva otázka, že odporcov jadrovej energie hovoria, že predsa neexistuje dostatok uránu. A preto sa vás chcem spýtať, máte nejakú informáciu, alebo vypracovali ste na vašej úrovni štúdiu, ktorá by sa týkala toho, že či v Európe máme dostatok jadrového paliva na to, aby sa podarilo garantovať dlhodobú dlhodobého hľadiska bezpečnosť dodávok energií. Ďakujem pekne, pokračuje pán predseda. A teraz pani Harms. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka sa týka troch vecí. Prvá vec sa týka ľudských zdrojov a tej bezpečnostnej kultúry. Vy ste spomínali, že je dôležité tam sa prehlbiť v určitej štúdii. Ja by mi zaujímalo, čo tým konkrétne myslíte, aké sú tam problémy, aká je, aký je ten problém pri tej bezpečnosti a kde vy vidíte tie problémy, lebo nám je známa správa švédskej vlády v súvislosti s prípadom Vattenfall. To nás veľmi zaujíma v Nemecku konkrétne a okrem toho by ma zaujímalo, či sa zaoberáte aj situáciou vo Francúzsku. Oni vyjadrili určité pochybnosti, ktoré sa týkajú pracovných podmienok a podľa mňa to je určite relevantné pre bezpečnosť jadrových zariadení. Ďalšia vec sa týka nariadenia. My v Európskom parlamente, respektíve v poslednom volebnom období, sme funkčnom období sme rozhodovali o tejto veci a preto je dôležité sa zaoberať štandardmi pre jadrové zariadenia a podľa mňa sa tam dostatočne nezohľadnili aktuálne vedecké informácie. Mne by zaujímalo, aký je názor vašej skupiny na túto vec. Podľa mňa veda a výskum, a čo sa týka vedeckých výskumov, tak predovšetkým čo sa týka plánovaných jadrových zariadení, tam určite otázka bezpečnosti bude na vyššej úrovni. A posledná otázka sa týka Nemecka. My máme problémy s skládkou jadrového odpadu, ktoré, kde sú určité riziká. A mne by zaujímalo, či o tomto diskutujete aj na úrovni vášho orgánu lebo v Dolnom Sasku, kde sa nachádza táto skládka jadrového odpadu. Podľa mňa toto je veľmi dôležitá otázka, je to dôležité aj pre, e, pre jadrovú bezpečnosť všeobecnosti. Ďakujem pekne za vašu prednášku a informácie. Chcel by som položiť viacero otázok. Prvá otázka sa týka zloženia samotného orgánu. Máte tam riaditeľov, ktorí sú nezávislí, potom sú tam pozorovatelia, máte tam aj zástupcov IAA, tam zastúpenú aj komisiu. Myslíte si, že by bolo na mieste, keby tento orgán mal aj určitú parlamentnú dimenziu, lebo naši občania majú starosti, čo sa týka jadrovej energie a vidíme, že máme také členské štáty, ktoré zmenili svoj názor, čo sa týkalo využívania jadrovej energii. Čo sa týka tejto parlamentnej dimenzie, otázka na vás, či by to bolo pre vás zaujímavé. Druhá otázka. Príslušné správy, a vy ste to aj vraveli, poukazujú na to, že ste nezávislým orgánom, ale aká, aká je garancia tohoto, tejto nezávislosti? Ste skutočne nezávislí napríklad voči vašej vláde? Sú vaši kolegovia rovnako nezávislí? Samozrejme, v správe vidíme, že, že taký ste, ale dôležité je, že my si želáme skutočný európsky nezávislý orgán. A moja posledná otázka na vás. Aké sankčné opatrenia sú k dispozícii pri nedodržiavaní pravidel? Napríklad, keď nastane nejaký veľký problém v súvislosti s nejakou spoločnosťou, ktorá povedzme skladuje odpad v Sibíri, na Sibíri na povrchu. Nech sa páči ďalší rečník. Mr. Chairman, and thanks also... Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj prezentácii tejto správy. A ja by som sa chcel e, pána Stritára spýtať, ako vidí budúci vývoj ďalšej implementácie bezpečnostných e, usmernení v jadrových e, systémoch v EÚ. Myslím si, že by tu mala byť že by tu mal byť e, určitý kompromis medzi, medzi vyprodukovanou energiou a rastúcimi nákladmi na bezpečnosť. Bezpečnosť je ten najdôležitejší bod, ale stále tu ešte je určitý horný, horná hranica, kde je eh, eh, eh, horšie otázka, či produkovať ešte energiu. Nie. A tu otázka, existujú štúdie, plány o tom, či sa plánuje urobiť určité štúdie k tejto téme. Ďakujeme. Kolegyňa Dati. Ďakujem, pán predseda, za vašu správu. Ten nám, táto správa nám ukazuje pokrok, pokrok, ktorý sa v tejto oblasti dosiahol k smerom k zlepšeniu tejto oblasti v Európe. Pokiaľ ide o výrobu tejto energie v Európe, často sa neshodneme. Nedávno vo Francúzsku sme práve videli diskutácie o tejto problematike, pokiaľ ide o odpad je tu množstvo otáznikov. Zatiaľ sa nám ešte nepoved, nepoveda, nepodarilo dosiahnuť dostatočný e, pokrok vo všetkých oblastiach. E, nezávislosť energetických dodávok je veľmi dôležitá vo Francúzsku. Otázka e, bezpečnosti Ako už povedali predrečníci, dobre je, že táto energia neprodukuje CO2. Môžeme tiež redukovať e, dopad CO2 na klímu. To je súčasťou našich spoločných cieľov, súčasťou klimatického balíčku, ďalej potom e, elektrina, ktorá sa takto vyrába. Znamená no, to teda, že je dôležité, aby sme sa touto problematikou zaoberali, takisto touto energiou. Predstavuje však aj veľké obavy, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť. Tieto obavy sú pochopiteľné. Aby chceme veľmi obozretne k celej otázke pristupovať. Za posledné roky tu bolo veľké úsilie na európskej úrovni. Jednak smernica, ktorá sa zaoberá jadrovou bezpečnosťou, z júna uh, minulého roku, aby sme na európskej úrovni zabezpečili bezpečnosť. Pokiaľ ide uh, o manipuláciu s jadrovým odpadom, toto treba uh, vzhľadom na veľké obavy zabezpečiť. Chcem vám poďakovať za vašu prácu, za vašu snahu podporiť národné vlády pri ich národných programoch pre zaobchádzanie s jadrovým odpadom. Vidíme tu výsledky vašej práce na základe tejto správy. Rada by som sa tiež chcela spýtať aj na e, terajšiu situáciu v členských krajinách. Je to otázka, ktorá tu už odznela, pokiaľ ide o možné sankcie, aké sankcie máte k dispozícii, aké odporúčania sú tu na to, aby členské krajiny sa snažili o optimálne dodržiavanie bezpečnosti, hoci niektoré indikátory z vašej správy už vyplývajú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, nebojte sa, nebudem hovoriť dlho. Čo sa týka toho, čo ste povedali, tak mňa by zaujímalo, že či tie európske zariadenia sú skutočne spolahlivé. To znamená, či máme dostatočnú jadrovú bezpečnosť alebo nie. Potom ma zaujímalo, či je dôležité, aby sa eh, tieto veci riešili na európskej úrovni a či by sa aj expertné znalosti mali spájať na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Rubik. Ďakujem pekne. Najprv by som chcel povedať, čo vlastne vytvorila Rada a komisia z podnetu parlamentu. Podľa mňa je to vzorné a myslím si, že v oblasti jadrovej bezpečnosti je možné vykonať skutočne veľký pokrok. Máme tu na to dôkazy. Čo sa týka jadrovej bezpečnosti, tak my vieme, že tak zastancovia alebo protivníci jadrovej energie považujú za veľmi problematickú oblasť. Tu nie sú že takmer žiadne rozdiely, všetci majú záujem na to, aby išlo predovšetkým o bezpečnosť. Mňa by zaujímalo, aké kroky plánujete v takej situácii, keď vidíte, že nejaké štandardy sa nedržiavajú, čo sa týka Venria alebo IAO. Mňa by zaujímalo skutočne, aké opatrenia máte k dispozícii, aby sa presadili príslušné štandardy. Máte nejaké, to, nejaké nástroje a čo plánujete v tejto oblasti? Ďakujem pekne. My sme uzavrali rozpravu, ale pani Tikao ešte chce položiť veľmi krátku otázku. Pevne dúfam, že všetci ostatní súhlasia. Ďakujem. Președinte, eh, foarte pe scurt, având în vedere că eh, generatoare... Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Berúc do úvahy skutočnosť, že generátory štvrtej generácie vyrábajú oveľa menšie množstvo radioaktívneho odpadu, sa chcem spýtať, aké sú vývojové tendencie na úrovni EÚ s tým, že by v budúcnosti sme mohli ešte ďalej znížiť množstvo e, jadrového e, odpadu vychádzajúceho z týchto generátorov. Ďakujeme. A teraz z komisie sa prihlásil pán Faros. Súhlasíte? <clears throat> Vielen Dank, Herr, Herr Vorsitzender. Da die... Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže komisia je členom tej skupiny ENSREC, zdieľa komisia samozrejme tie výpovede, ktoré boli vyjadrené v rámci prezentácie, a ktoré sú vyjadrené v správe. Čo sa týka toho listu, ktorý sa zaslal na Radu a Európsky parlament. Náš komisár jasne naznačil, že ďalšia práca Ensregu v oblasti bezpečnosti môžeme skutočne iba uvítať. Dôležité je pracovať na harmonizovanom e, konaní, na, je dôležité vypracovať tzv. peer reviews a náš komisár zároveň zdôraznil, aká dôležitá je transparentnosť. Toto je téma, na ktorej pracuje tretia pracovná skupina v rámci ENSREGu. Mnohé problémy, ktoré spomínali poslanci tohoto parlamentu, súvisia s tým, že informačné toky v minulosti neboli vždy také transparentné, ako by boli bývali mohli byť. A po tretie, by som chcel povedať, že skutočne vítame, že ENSREC aj naďalej bude pracovať na riešení problematiky s odpadom a preto by nás zaujímalo, čo môže v tejto oblasti vykonať ENSREC. Dôležité je si uvedomiť, že Európske fórum Klár, ktoré zasadá v Bratislave a v Prahe tiež pracuje na tejto problematike. Takýto prístup podporujeme. My, tak povedať, zabezpečujeme prácu sekretariátu pre ENSREC a v budúcnosti sa budeme snažiť motivovať ENSREC takým spôsobom, aby tie informácie mohli byť prezentované takým spôsobom druhej pracovnej správe, ako to bolo v tej prvej. Ďakujem pekne, pán Faros. A teraz má ešte raz slovo pán doktor Stritár a dúfam, že odpoviete tie mnohé otázky. Ďakujem za vaše otázky. Je tu skutočne veľa otázok, na ktoré mám zodpovedať a mám na to len 3 minúty. Pokúsim sa však dať odpoveď na všetky. Začníme od začiatku. Hovorilo sa o fondoch na riadenie a spravovanie jadrového odpadu. Tejto témy sme sa už dotkli ven sreku. E, tieto fondy nám musia byť k dispozícii a je potrebné garantovať, aby budúce generácie nemuseli míňať svoje peniaze na niečo, z čoho máme úžitok my teraz. A myslím si, že to je problematika, ktorá sa týka celej Európy. Pokiaľ ide o dohovor o jadrovej bezpečnosti a o jeho výhodách a nevýhodách, Pripomínam, že tento dohovor nesúvisí s nešírením jadrových zbraní a preto Irán nemá nič spoločné s dohovorom o nešírení jadrových zbraní. E, to je a dodatočný dohovor a preto plnenie alebo nesplnenie tohto dohovoru nepredpokladá žiadny spôsob sankcií. No a teraz? Strong pressure from other countries if something is uh... Je pravdou, že, v týchto, že tieto krajiny vyvíjajú veľký nátlak na konkrétne krajiny, ak niečo nerobia dobre. A ja si osobne myslím, že toto je ten najlepší spôsob, ako ísť dopredu, pretože keď vidíme, že niečo nejde tak, ako má, tak mm, je to potrebné, je to dobrá vec. Pokiaľ ide o vzdelávanie špecialistov na jadrovú energetiku, myslím si, že to je problém, a my e, k tomu hľadáme príslušné riešenia. Keď hovorím o nás, tak myslím na jadrovú, jadrový priemysel a celý jadrový sektor. Podľa môjho názoru, ak sa nám podarí zmeniť postoje k jadrovej energetike, a to nie len v pozitívnom zmysle slova, ale musíme sa na to pozerať predovšetkým realisticky, tak potom viac ľudí E, to bude vnímať pozitívne, lebo v poslednom čase e, všetko, čo sa týkalo jadrovej energie, malo dosť negatívnu konotáciu. A to sa týka predovšetkým mladých ľudí. Nazdávam sa, že e, zmena postojov voči tomuto priemyslu a voči jadrovému sektoru by zaznamenalo základnú zmenu. Povedali ste, že japonské reaktory sú najlepšie. Neviem, ja by som takým, také niečo nepovedal, ani takto by som sa nevyjadroval. Uh, pretože máme 4 alebo 5 dodávateľov európskych, amerických a ďalších. Tre, tretí je japonský a potom tu máme samozrejme ešte aj ruského výrobcu a Číňania tiež majú e, svoje jadrové elektrárne. Takže máme tu týchto výrobcov, no a samozrejme, že e, zoznam alebo čakateľský zoznam nie je na 25 rokov. Ide tu o to, že ako som už povedal, problémy spôsobujú niektoré komponenty reaktorov, ktoré počas dlhých rokov neboli vyrábané. A preto došlo k problému, k zastaraniu materiálu. Myslím si, že v súčasnosti E, pro, tento problém čakacej listiny e, nie je 25 rokov, ale sa znížil na 10 rokov. Toto je, pokiaľ ide o konštrukciu. Ale pokiaľ ide o konštrukciu a budovanie jadrových elektrární a takisto prijatie všetkých noriem, pokiaľ ide o environmentálnu problematiku, tak to bude trvať dlho rokov, lebo aby sme e, mohli aplikovať všetky environmentálne normy, tak môže trvať naozaj 25 rokov, kým vybudujeme jadrovú elektráreň. A navyše treba brať do úvahy, že tie in, investície sú veľmi vysoké a sú rozložené na dlhú dobu. Pokiaľ ide o E, jednotlivé e, predpisy, tak myslím si, že som už o tom hovoril. Ako som povedal, v našej skupine neexistuje jasný konsenzus k tejto téme. Niektorí, medzi nimi aj ja, sa nazdávame, že je potrebné e, disponovať istou úrovňou predpisov na celoeurópskej úrovni. Myslíme si, že by to bolo užitočné, ale iní nechcú, aby Európa k tomu mala čo povedať. E, chcú mať väčšiu slobodu pohybu, e, pokiaľ ide o bezpečnosť zásobovania. Dobre. No a teraz my nehovoríme len o bezpečnosti, je tu takisto aj ľudský faktor a kultúra jadrovej bezpečnosti. nazdávam sa, že zlý vodič sa môže zabiť aj v tom najlepšom a najkvalitnejšom aute. A myslím si, že dobrý vodič môže viesť aj rozpadajúcu sa nejakú kraksňu. Takže myslím si, že toto je e, tá myšlienka, ktorú ma, treba mať stále na zreteli. No a potom samozrejme treba vedieť veľmi dopredu nie, o niečom, čo prestáva fungovať alebo čo má nejaký zlý vývoj. Keď, chceme, keď sa pozrieme na všetky jadrové e, katastrofy, tak zistíme, že vždy tam došlo e, k ľudskému e, zlyhaniu, k zlyhaniu ľudského faktora. Vždy, vždy, vždy. Takže výzva, pred ktorou stojíme, e, v okamihu, keď pripravujeme predpisy a ustanovenia, je identifikovať e, tieto znaky E, postupnej deteriorizácie, postupného zhoršovania sa a v dostatočnom predstihu ich e, zachytiť a odstrániť. Ešte sa hovorilo o niektorých faktoch vo Francúzsku, že tam neboli e, pracovné podmienky adekvátne a tak ďalej a tak ďalej. Neviem, my e, sa týmito vecami nezaoberáme, pretože my sme skôr regulačný orgán v oblasti jadrovej energetiky. E, čo ďalšie ešte tu mám? E, možno, že by bolo dobré, keby niekto z parlamentu sa k nám pridal. Určite by to nebolo na škodu veci. už nás je 27, 28 s komisiou a keď nás bude o jedného viac, tak nevidím v tom žiadny problém. Určite by to bolo e, priechodné takto pracovať. No a pokiaľ ide o našu nezávislosť, nazdávam sa, že nezávislosť je niečo, čo všetci opakujú. Ja si však myslím, že tí regulátori musia byť predovšetkým nezávislí od výrobcov a distribútorov energie. Od nich musíme byť nezávislí. Samozrejme, je pravda, je samozrejme nemožné povedať, že sme úplne nezávislí my, my, sme, my sme nad spoločnosťou, e, parlamenty sú nad nami a my samozrejme musíme plniť smernice, ktoré tieto vyššie inštancie e, nám e, predložia. Ďalšia otázka. Aké sankcie môžeme aplikovať? My žiadne. Jediné, čo môžeme urobiť, je kričať a kričať, ak niečo nefunguje. Dúfam, že k tomu nikdy nedvojde. A rovnováha medzi produkciou a bezpečnosťou nikdy Ehm, si nemôžeme byť na 100% istí, pretože v ktoromkoľvek okamihu na nás môže padnúť meteorit, alebo môže padnúť meteorit na jadrovú elektráreň. Vždy existuje takáto možnosť, že dôjde k nejakej nehode. Takže ľudská činnosť sa v konečnom e, prípade my teda vždy vychádzame z toho, že veci budú fungovať, že sa nič nepredvídané nestane. To je základný princíp. No a ďalšia otázka. Redukcia CO2. To je ďalšia vec, v ktorej nie sme kompetentní a tak vlastne sa ani odpovedou na túto otázku nebudem zaoberať. Takisto ja neviem o tom, že by boli niektoré jadrové elektrárne, ktoré by boli bezpečnejšie ako iné. Najhoršia jadrová elektráreň môže fungovať dobre lebo je veľmi veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Najdôležitejší je ľudský faktor ale pokiaľ ide o hlavnú výzvu, pokiaľ ide o činnosť jadrovej elektrárne, e, to nás nemusí znepokojovať, pokiaľ ide o, technická, o technickú zložku. Najdôležitejší sú operátori, tí, ktorí prevádzkujú túto jadrovú elektráreň. A čo sa deje, ak sa nebudú brať jednotlivé normy do úvahy ako AIEA? E úrovne, referenčné úrovne my sľubujeme, že ich e, do našej legislatívy zapracujeme do konca tohto roka. To znamená, že koncom tohto roka tieto referenčné úrovne budú záväzné. A to bude takisto e, záväzné aj pre ostatných členov Venera. No a potom posledná otázka. Ako dlho? Neviem možno 20 rokov v najlepšom prípade, pretože mm, na teraz jadrové elektrárne aj ešte stále majú tie staré reaktory, takže pokiaľ ide o nové reaktory a o to, ako budú fungovať, to je ešte stále otázkou budúcnosti. Redukcia jadrového odpadu, to je ďalšia téma. V Slovensku máme takú jadrovú elektráreň, ktorá produkuje len 40 metrov kubických odpadu za rok. Ale samozrejme, že e, ďalšia otázka je e, jadrové palivo. Ale myslím, že na väčšinu otázok som odpovedal. Áno, pani Harms, chceli ste položiť nejakú dodatočnú otázku? Áno aby sme sa vyhli nedorozumeniam. Neviem, či som dobre rozumel pánovi Štriterovi, ale mám taký pocit, že som počula, že návrh, plán jadrovej elektrárne a reaktora nie je kľúčom k bezpečnosti, ale že tým dôležitým a vary najdôležitejším je to, že kto e, je poverený údržbou tohto reaktoru. A to ma trochu e, znepokojuje, pretože my všetci tu sa zaoberáme a snažíme sa o vylepšenie technológie na e, výrobu e, komponentov jadrových elektrární, myslíme na tretiu a štvrtú generáciu jadrových reaktorov. Možno som tomu zle rozumela, pán Štriter. Samozrejme ja, si mys- ja samozrejme e, trvám na tom, že tie plány musia byť správne, ale opakujem, e, najdôležitejší nie je pôvodný náčrt, pôvodný plán, ale riadenie a spravovanie jadrovej elektrárne. Vy iste myslíte na tie jadrové elektrárne, ktoré e, v súčasnosti v Európe existujú. Takže Všetky sú aktualizované, modernizované až do istej úrovne a môžeme povedať, že sú dobre postavené. Možno, že keby sme ich dnes budovali, tak by sme ich takto nepostavili. Ale na teraz a na to, ako, aké poznatky a aké normy máme, tak sú dostačujúce a ak pracujú dobre, tak sú aj bezpečné. Pán Štriter, ďakujem. Ďakujem za informácie, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem za to, že ste prišli sem do nášho výboru. E, výkonná komisia už povedala, že bude potrebovať e, tieto veci a my tiež v budúcnosti s tým budeme rátať. Ďakujem. No a teraz uzavrieme tento bod programu a prejdeme k ďalšiemu bodu. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf Kolegyne, kolegovia, bod 5 sa týka Európskeho programu pozorovania Zeme. Spravodajcom je kolega Glante, ktorý bohužiaľ dnes nemohol prísť. Samozrejme, že sa nechal zastúpiť a pani Judith Mertis ho zastúpi. V krátkosti nám povie, ako vyzerajú tie úvahy u správy pána Glanteho. Nechystáte sa začať? Sie können als erste anfangen, wenn Sie möchten. Chcete, môžete začať. Nemusíte. Ak nechcete, nemusíte. Pani Mel- uh, Melkis? Ja, mikrofón. Yes, uh, uh, I'm um, standing in for Norbert who could... Zastupujem pána Glanteho, nemohol dnes prísť. Poprosil ma, aby som povedala čosi uh, k vývoju týkajúcemu sa predovšetkým uh, otvorených otázok v tohto projektu uh, GMES. Projekt GMES je Myslím si, že do, doteraz jeden z tých úspešných projektov. Nie sme však ešte na jeho konci. Je tu, je tu totiž zo pár problémov, ktoré treba vyriešiť. Je naozaj uh, v, v procese, ale uh, tento projekt je výskumný. V rámci rámcového programu nie je možné E, mať tu prevádzkové náklady. E, výskum je súčasťou nákladov, ale o prevádzkové náklady nie. Je to blízko konca, potrebujeme však e, vypustiť nejaký satelit do, na okrušnú dráhu. Treba mať rozpočet na prevádzkové náklady a treba vedieť, či by bolo možné mať rozpočet, vyhradený na výskum. Chceli by sme mať aj rozpočet na prevádzkové náklady. To znamená mať časť A toho rámca a vytvoriť precedens e, na e, využívanie práve v rámci programu GMS. Potom je tu otázka financovania Potrebujeme si finanč, e, ujasniť financovanie, dokončiť projekt a potom e, sfinalizovať ten satelit. Kde nájsť na to rozpočet, pretože to e, mu potrebuje dodatočné prostriedky od niekiaľ. Potom je tu ďalšia otázka. Mám tri základné e, obavy nad rámec tej e, prvej poznámky. Ďalšia časť sa týka tohoto. Keď e, satelit GMS bude spojaznený, znie otázka, či údaje budú by bezplatné, budú teda vôbec musieť organizácie platiť za dáta, ktoré GMS poskytne alebo im to poskytneme zadarmo, pretože my chceme, aby GMS bol z projektu úspešný a aby sme podnietili inovácie, by bolo snad stálo by snad za zváženie vytvoriť e, rovnaké podmienky pre nové a inovatívne spoločnosti. Potom je tu ďalšia posledná obava a tá sa týka koordinácie programu. Pretože ako náhle tento program bude pripravený, otázka bude znieť, kto bude program GMS koordinovať. Nebude to ES alebo ISA a kto teda je koordinátorom? Pretože oni stávajú, ale oni nekoordinujú. Kto na komisii? Je to DG Enterprise? Bude to ďalšie generálne riaditeľstvo, pretože toto tiež nebolo doteraz vyjasnené. A ak to naozaj bude komisia, tak komisia je naozaj v dobrom stave e, iniciovať projekty, ale nie je to inštitúcia na správovanie projektov. To totiž nie je ich základnou kompetenciou. Ja e, si to dovolím tvrdiť, pretože som z komisie Takže naozaj toto je základná obava. Kde je zameranie koordinácie? Kto koordinuje? To vlastne uzatvára e, e, komentáre z mojej pozície, takisto z pozície Lorberta Glanteho k týmto projektom GMS. Ďakujem a teraz pani kolegyňa Dati. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Áno, vzhľadom na výsledok írskeho referenda o Lisabonskej zmluve aj polskú ratifikáciu, tak zdá sa, že Lisabonská e, zmluva čoskoro vstúpi do platnosti. Nás to veľmi teší, pretože vďaka tejto Lisabonskej zmluve e, získame priestor európskej zdieľanej e, kompetencie a z Európy sa stane medzinárodná vesmírna mocnosť. Minulé na výbore ITRE som sa obrátila na pána Wiesenberga z Európskej komisie o potrebe vytvoriť architektúru riadenia pereň, aby sme zaistili program GMUS. Som rada, že to máme opäť na programe, pretože to je veľmi dôležité. 12, e, e, e, novembra minulého roku bola bola zverejnené oznámenie, kde sa hovorí o úlohe, e, akú dôležitú úlohu zohráva asistencia pri realizácii tohto projektu o jednotlivých infraštruktúrach, ktoré mu umožňujú fungovať. To by malo umožniť členským štátom a komisii spolupracovať na tejto témy. Komisia bude koordinovať tento program, to je prirodzené a Samozrejme, bude potrebné podporiť eh, roz, dialog aj s ostatnými zúčastnenými stránkami. Nezabúdajme, že Európska vesmírna agentúra spustila tento vesmírny program a bude potrebovať rady. Komisia upozorní, že je potrebné na dobrú fungovanie tohto eh, programu synergiu mnohých aktérov a preto je dôležité, aby architektúra bola jednotná, čitateľná, jednoduchá, lebo len tak je možné spustiť iniciálnu fázu programu. A ešte ďalšia vec, ktorá sa nenachádza v návrhu predpisov, ale možno, že je užitočné zdôrazniť to. Myslím tým na certifikáciu údajov na infraštruktúry, ktoré súvisia s týmto programom. Tieto údaje na to, aby boli čo najlepšie využívané, je potrebné zadefinovať právny rámec, ktorý by umožnil certifikáciu údajov programu GMS. Je potrebné samozrejme vybaviť to e, právnou bázou e, na riešenie sporov, lebo si vieme predstaviť, že e, takýmto spôsobom môžeme vyriešiť problémy odplyňovania v mori. Tento program musí mať teda e, právnu bázu vo všetkých rozmeroch. E, musí dať e, samozrejme byť k dispozícii všetkým občanom a musí byť aj efektívny. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto doplnenie. A slovo by som dal rád komisii, keďže už nikto nechce vystúpiť v rozprave. Pán Sapieri, dúfam, že som to správne vyslovil. Nech sa páči. Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som šéfom úradu e, ŽMUS a vlastne patríme pod generálne riaditeľstvo Európskej komisie podnikanie a priemysel. Chcel by som sa vyjadriť k trom bodom, ktoré boli spomenuté na začiatku a takisto sa chcem zmieniť ešte aj o rade partnerov E, čo bolo teda tiež spomenuté a zdôraznené. Pokiaľ ide o upozornenie, tak ako už ste pochopili, ide, došlo vlastne prvýkrát k tomu, že e, GMES poprvýkrát sa stalo predmetom návrhu nejakých predpisov. A samozrejme až doteraz sa to vyvíjalo v rámci výskumu a v rámci teda e, právnej bázy výskumu. Teraz je dôležité, aby sme našli spôsob organizácie jednotlivých účastníkov a financovanie, a teda nové zarámcovanie, aby sme tento systém e, aby sa tento systém stal permanentným. E, my sme trvali na príprave tohto programu, pretože práve toto je tá prvá priorita, aby sme mohli rátať takýmto typom informácií v prospech environmentálnej a bezpečnostnej politiky EÚ. E, ešte chcem doložiť, že je to jeden z hlavných bodov, ktorý je spomínaný aj e, v priemysle v námorného systému, lebo oni hovoria, že my nemôžeme pri, pripraviť biznis plány e, pre E, pre systém pozorovania Zeme, ak nemáme príslušné garancie. A z tohoto dôvodu e, tieto programy až do konca tohto obdobia e, finančných perspektív, a teda aj pri príprave budúceho obdobia dlhodobého financovania. To chceme zakomponovať do aktivít Európskej únie, čo by bolo zároveň súčasťou akési pridanej hodnoty Európskej únie pri využívaní vesmíru a možnosti používať ho zo strany rozličných používateľov. Ak ste si všimli návrh komisie, my chceme mať nové finančné prostriedky, ktoré by boli vyvážené, rozdelené medzi rozličné súčasti tohto programu. E, vesmírne pozorovanie, nevesmírne pozorovanie, teda in situ, vývoj služieb a takisto to, čo my hovoríme user uptake, teda činnosť v prospech trhu, aby sme zrušili tých jednotlivých alebo rozličných e, používateľov na európskej úrovni. Takže táto debata, ktorá sa teraz otvorila, E, zo strany spolu e, legislátorov a samozrejme oni chcú nájsť tú najlepšiu rovnováhu medzi jednotlivými osami programu, ktorý sme my navrhli. Pokiaľ ide o druhý bod, politiku údajov, komisia potom, ako o tejto otázke niekoľkokrát diskutovala, najmä v rámci prác Rady Vesmír, navrhla princíp, ktorý je v súlade so záväzkami, ktoré sme aj my prijali v tom medzinárodnom rozmere pozorovania Zemi. To znamená e, rešpektovať princíp otvorenosti a e, prístupu údajov že MES A to by potom viedlo e, k bezplatnému e, poskytovaniu licencií na údaje. E, E, samozrejme, že my tam očakávame aj verejnú účasť na financovaní týchto programov, lebo tam ide aj teda o rozvoj tohto vesmírneho sektoru. E, to by malo viesť k zníženiu investičných nákladov do údajov a to je veľmi dôležité práve v tomto sektore. E, napríklad by tam išlo aj o inovačné služby, inovačné riešenia a tam by sme mali nájsť teda nejaké e, priechodné body. Ďalšia otázka, organizácia aktérov a koordinácia programu. Mm, my sme si tu vypočuli e, vystúpenie Rady partnerov. K tomuto poslednému bodu chcem pripomenúť oznámenie komisie z roku 2008, ktorá sa snažila prezentovať tie hlavné orientačné línie riadenia tohto programu pozorovania Zeme e, GMES. My sme získali takú istú skúsenosť a v rámci oznámenia komisia navrhuje všeobecné koordinovanie a definíciu aplikácie programu, ako aj to, aby sme sa opierali o technické E, kapacity, ktoré v Európe existujú. Rada nám stanovila dve také hlavné orientačné línie. Po prvé, brať do úvahy potreby užívateľov a po druhé, čo najlepšie využívať už existujúce kapacity dnes v Európe, pretože vlastne nemá význam duplikovať kapacity na európskej úrovni. K tomuto druhému bodu my navrhujeme, aby sme vychádzali z existujúcich agentúr, ktoré majú svoje kapacity v oblasti pozorovania Zeme, vrátanie rozličných typov pozorovania. Napríklad EMETSAT, to je e, agentúra pre meteorologické satelitné stanice, ktoré sa zaoberajú pozorovaním, teda to by sa týkalo všetkých meteorologických e, používaní a potom samozrejme ďalšiu zložku, ktorá by sa týkala všetkých ostatných pozorovaní. E, takisto navrhujeme na európskej úrovni rámec, ktorý by umožnil, aby takéto aktivity boli trvalého charakteru. Pokiaľ ide o radu partnerov, komisia zdôraznila skutočnosť, že okrem zásahov únie aj iné pozorovateľské aktivity zeme by mali byť koordinované a samozrejme, že treba vytvoriť adekvátne fórum na to, aby sme túto, toto pozorovanie viedli spolu s ostatnými členskými krajinami a samozrejme, že to treba prediskutovať ešte s príslušnými legislatívnymi orgánmi a to by umožnilo teda spriechodniť e, celú problematiku v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Bolo dohodnuté e, nasledovné plánovanie výmena názorov 10. novembra, prvé e, úvahy potom 2. 3 následného mesiaca, 10. decembra podávanie pozmeňujúcich návrhov a ďalšie diskusie o týchto návrhoch 28. E, januára, e, decembra, e, január, januára a potom ďalší krok vo februári. Ďalší bod štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie. O tom sme už krátko hovorili. Správodajcom je pán kolega Tošenovský. Jemu by som ako prvému dal slovo a potom ešte ďalším kolegom, ktorí e, chcú sa vyjadriť. Pán kolega, máte slovo. Ďakujem, pane... Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vieme, že sa dostávame do časovej tiesne a preto sa pokúsim byť stručný. O tejto problematike sme tu už napokon hovorili. Problematika riadiecich štruktúr pre družicovo-navigačné systémy, ktorá nám je tu predložená, je na jednej strane vecou, kde dochádza skôr k takému technickému zladeniu dvoch noriem, ktoré už boli vybrané Európskou radou teda to sú nariadenia 1321 lomene 2004 a 1628 2008, tak ako boli postupne upravované a preto je veľmi dôležité, aby k tejto úprave došlo. Na jednej strane tu máme technickú úpravu, ale dochádza to aj k veľmi významným zmenám, tak ako systém Galileo prešiel svojim vývojom v rámci Európskej únie. Samozrejme, že zásadná je bezpečnosť celého systému, ktorý, je formu, ktorý sa formuje a v rámci toho dochádza aj k zmenám postavenia riadiacich agentúr a komisie, ktorá má zásadný význam. Dochádza tam k upresneniam a k silnému postaveniu komisie, ktorá preberá väčšiu mieru zodpovednosti za prípravu celého systému. Z toho dôvodu dochádza aj e, k návrhu zmien riadiacich štruktúr, ktoré sú veľmi zásadné. Postavenie komisie v rámci správnej rady agentúry e, by sa malo posilniť týmto návrhom tak, že zástupca komisie by mal disponovať polovicou hlasov celej celej vlastne e, dozornej rady a ďalšia diskusia sa týka toho, ako tento návrh riešiť, pretože tak, ako som sa už dopočul, je to tak trochu aj e, problematická záležitosť. Ja som však presvedčený, že určite sa riešenie nájde a možno, že to bude aj otázka komisie, akú má predstavu a ako takéto veľmi silné postavenie delegácie a komisie v rámci dozornej rady agentúry možno vyriešiť. Rovnako sa to môže týkať aj navrhovaného zástupcu parlamentu v správnej rade, ktorý by mal byť len pozorovateľom. Takéto postavenie, aj keď sa používa, tak môže tam dôjsť tak trošku ku komplikovanej situácii, pretože postavenie iba pozorovateľa nedáva aktívnu úlohu zástupcovi parlamentu. Ja som však rovnako presvedčený, že v rámci postavenia riadiacich štruktúr je pri takomto projekte možné tieto veci vyriešiť. Absolútne zásadnou e, vecou v, tom, v tejto oblasti je zachovanie systémov, a vlastne navrhovaná akreditačná agentúra by mala byť nezávislá a mala by zaisťovať vo všetkých členských krajinách maximálnu bezpečnosť celého projektu a celého systému. A preto je to aj maximálna požiadavka na vysokú odbornosť, no a pochopiteľne, že sú tu potrebné bezpečnostné previerky všetkých pracovníkov. Som presvedčený, že takéto riešenia a zosúladenie noriem, ktoré prešli všetkými inštitúciami, je nevyhnutné a na druhej strane vytvára určité problémy, ktoré je potrebné riešiť, a to ide hlavne o postavenie delegáta komisie, pokiaľ ide o správnu radu agentúry a samozrejme aj e, be- o samotné bezpečnostné systémy, ktoré sú pri takom zložitom a veľmi dôležitom systéme nevyhnutné. Vzhľadom na časovú tieseň teraz by som dal priestor kolegom a predstaviteľom komisie, aby sa k tomu tiež vyjadrili. Tento projekt považujem za veľmi dôležitý a situácia, keď komisia preberá hlavnú zodpovednosť, to považujem za zásadný smer, e, ktorým sa projekt Galilea bude uberať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Ako prvý do diskusie sa hlási Paul Rübich. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu zastupujem kolegyňu Niebler. A chcel by som kolegyne, kolegovia povedať, že v uplynulých rokoch a mesiacoch my ako zástupcovia Európskeho parlamentu sme sa intenzívne zasadzovali za realizáciu Európskeho satelitného navigačného projektu Galileo. V roku 2008 sa uskutočili mnohé rokovania, bola to zložitá fáza, ale napriek tomu sa to odsúhlasil. Sú tu samozrejme ešte otvorené otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti satelitného navigačného systému. My potrebujeme mať Galileo ako samostatný európsky navigačný systém. O tom som ja pevne presvedčený. Celý tento úmysel samozrejme sa musí opierať o solidnú základňu. To znamená, že nestačí iba všetko plánovať do toho dňa, kedy Galileo začne fungovať. Musíme si položiť otázku, čo sa stane neskôr, ako bude fungovať, čo bude po roku 2013. Úlohy a zodpovednosť musí byť e, transparentne prerozdelená a takto je dôležité zabezpečiť e, bezpečnosť pri plánovaní pre všetkých aktérov. Je nutné zabezpečiť, aby tá transparentnosť, ktorú stále požadoval Európsky parlament, aby, bola, aby táto bola garantovaná. Konec koncov, tento projekt je financovaný daňovými poplatníkmi Európskej únii a oni majú nárok na to, aby sa hospodárne zaobchádzalo s týmito prostriedkami. Členovia Európskeho parlamentu musia byť pravidelne informovaní o pokroku pri projekte a o prospechu z tohoto projektu. Iba v takej situácii je možné odôvodniť vynaložené zdroje. V tejto súvislosti nutné sa zaoberať aj dôležitosťou Európskej komisie a jej pôsobenie v správnej rade. Kolegyne, kolegovia, Máme tu čižedostivý časový plán, musíme ho držať a preto nesmieme váhať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegovi Rubigovi. A ešte ďalšie reči, nech sa páči. Mám iba jednu poznámku, pokiaľ ide o kontrolu strana 19. Tam sa hovorí, že dvor auditorov musí schváliť túto kontrolu a bez toho nie je možné schváliť to. Takže to bude pozmenujúci návrh. Ďakujeme za túto poznámku a tým pádom môžem dať slovo pánu Karamicusovi z komisie. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Tiež chcem spravodajcovi poďakovať za podporu, ktorú uh, pripisuje návrhu Množstvo tém sme diskutovali už naposledy. Zopakujem body, ktoré snáď zjednodušia vaše úvahy v budúcich štádiách. Myslím si, že základom nášho návrhu bolo to, že usmernenie z roku 2007 naozaj stanovuje, akú úlohu má mať komisia, akú úlohu majú mať ďalší aktéry GSE a ako má vyzerať e, ako má vyzerať analýza a ďalšie obstarávania a všetky postupy. Hľadali sme, alebo žiadali sme posilnenie úlohy komisie e, v riadiacom orgáne. Komisia by mala byť zodpovedná za, ak má byť zodpovedná za riadenie programu, musíme mať možnosť reagovať na túto výzvu a nebyť v situácii, kde v, riad, e, v tej rade, pokiaľ pôjde o operáciu systému, sa nezapracujú tie poznámky, ktoré komisia e, v svojej zodpovednosti e, v regulačnej fáze predloží a keď veľmi explicitne je stanovené, že komisia je zodpovedná za bezpečnosť systému, tak tu je rozpor. Nemôžete byť na jednej strane zodpovedný, komisia má byť zodpovedná za celkovú bezpečnosť a komisia súčasne nemá právomoci zastúpenia v riadiacej rade GSE. Takže jedna z častí je tento aspekt. Chceme, aby komisia, keď má mať túto zodpovednosť a ak rada e, a parlament si to želajú, tak celý, celý proces by mal podľa toho aj vyzerať. Je veľmi dôležité podľa nás, že parlament má úlohu hoc aj malú pozorovateľskú v tejto e, dozornej rade, pretože v spoločnom vyhlásení, ktorá, ktorým sa stanovuje tento medziinštitucionálny e, panel pre Galileo, sa explicitne hovorí, že jednotlivé inštitúcie zdôrazňujú potrebu kooperácie medzi troma inštitúciami. Ak parlament je zastúpený v tej rade, budem mať možnosť z prvej ruky vidieť, e, ako sa riešia bezpečnostné otázky a tiež e, e, návrh komercionalizácie a aplikácie toho systému. Pokiaľ ide o to, čo sa má diať po roku 2013, je to dôležitá otázka pána Rubika, pretože o rok usmernenie po nás požaduje, aby sme urobili strednodobé vyhodnotenie a spojili ho aj s návrhmi na e, pokračovanie. To urobíme. Myslím si, že po štúdiu procesu analyzovali sme jednotlivé e, opcie, aké má byť spravovanie. A za rok, po roku 2013 k tomu sa musíme vrátiť k situácii po roku 2013. Úloha komisie je takisto v, to, v tomto štádiu. A v tejto súvislosti vy, pán predsedajúci, ste, ste chceli mať dlhšiu rozpravu o Galileovi. Treba v tejto fáze povedať, že situácia po roku 2013 závisí e, od toho, akým spôsobom budú jednotlivé funkcie a systémy implementované. bude, e, tu budeme viac vedieť e, s koncom roka, začiatkom budúceho roka, keď obstarávanie bude napredovať a budeme poznať výsledky eh, tendrov, kto dostane ktoré, ktoré časti eh, na dodávanie. Tu ide o presné, presné načasovanie rozmiezenia služieb a rozpočtovú situáciu. Potom budete vedieť eh, povedať viac o situácii po roku 2013. Ak sa mám vrátiť späť k hlavným bodom, už rada už vysvetlila, prečo chcú viacej právomoci Vysvetlil som, prečo si myslíme, že Európsky parlament by má dôležitú úlohu a prečo sme si mysleli, že v tejto súvislosti si určite uvedomujete, že rada nie je veľmi naklonená tomuto návrhu. A samozrejme, pokiaľ ide o akreditáciu, potrebujeme určite tú nezávislosť pri rozhodovaní, preto sme navrhli takýto spôsob práce na o homologizácii bezpečnostného systému, ale sme pripravení aj na ďalšiu diskusiu s tieňovými, so spravodajcom v závislosti od vašeho času, ako bude táto vec fungovať, čo si o tom rada myslí, Takže minimálne sa môžeme pokúsiť, bolo by ideálne dosiahnuť dohodu v prvom čítaní a uvidíme, ako tento proces bude stanovený. To sú všetky moje poznámky. Ďakujem. Ďakujeme. Tošenovský, pán kolega Tošenovský, sa chcete ešte vyjadriť? Nie? Tak sa možno ešte vrátim k časovému uh, harmonogramu. Návrhy pozmenujúce alebo prvá výmena názorov 10. november, návrh správy 2. december, pozmeňujúce návrhy 9. december, v januári potom pozmeňujúce návrhy 27. január a 4. február e, odhlasovanie vo výborách. Súhlasíte? Prijal by som aj návrh komisie, aby sme si e, vyhradili čas na trošku podrobnejšie oboznámenie kolegov, ktorí sú zainteresovaní, pretože je trošku škoda, že k takémuto bodu je tu spravodajca sám. Treba sa pozrieť na to, aby všetci sme hovorili o tých tendroch, o jednotlivých e, častiach. Treba výbor naozaj informovať. Sekretariát by snáď mohol začiatkom budúceho roku nájsť na takéto niečo termín, či už náš výbor samotný, alebo, e, alebo, alebo v spojení teraz s touto správou. Týmto by som uzavrel, uzavrel tento bod programu. K bodu rôzne nemám nič, takže vám len poďakujem za dnešok a o 2-3 minúty, ak súhlasíte, začneme so zasadnutím koordinátorov. Čím skôr, tým lepšie. Možno snáď tí, ktorí tu ešte nemajú prítomných koordinátorov, by ich mohli telefonicky zohnať.